Uh, dear colleagues. Vážení kolegovia, dobré odpoludnie. Môžeme začať potom 16 a prezentáciou priorít estonského predsedníctva rady v oblasti spravodlivosti. Je nám veľkým potešením, že môžeme privítať pána eh, ministra spravodlivosti eh, Urmasa Reinsalu. Včera sme tu mali eh, prvú časť a povedali nám, že dnes bude druhá polovica predsedajúceho týmu, takže sme veľmi radi. Eh, s ministrom vnútra sme eh, mali veľmi prvé, veľmi dobré prvé neformálne zasadnutie Rady spravodlivosti. Tam sa teda prebrali tie kľúčové oblasti, napríklad konfiškácia výmoc mm, trestnej činnosti a tak ďalej. Viem, že pán minister sa bude venovať aj ďalším kľúčovým otázkam spravodlivosti, ako napríklad eh, verejnému prokurátorovi. Takže odovzdávam mu slovo, aby predniesol svoj prvý eh, prejav vo výbore LIBE. Máte na to 15 minút a potom bude priestor na otázky. Takže srdečne vás vítam, pán minister, pri vašom prvom vystúpení vo výbore. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade začnem po estonsky. Eh, je mi veľkou cťou, že tu môžem byť, že môžem predstaviť naše pozície, pozície estonského predsedníctva, pokiaľ ide o témy tohto výboru. Pán predseda v oblasti spravodlivosti chcem, aby Estónsko e, eh, zohrávalo pragmatickú úlohu, e, veľmi praktické predsedníctvo Čiže toto by sme chceli dosiahnuť e, v celom rade otázok. A keď e, teda už hovorím o tých prioritách v oblasti spravodlivosti, začnem e, teda trestnou oblasťou. Momentálne máme viaceré návrhy, čiže v prvom rade je to úrad verejného prokurátora, k tomu sa ešte podrobnejšie vrátim neskôr aby som eh, prezentoval pozíciu rady a aby som v krátkosti poskytol prehľad hlavných prvkov. Z EPO úzko súvisí návrh nariadenia o Eurojuste. Tento návrh už nejaký čas čaká na uzavrenie rokovení o EPO ale teraz sa opäť vrátil na rokovací stôl. Rada finalizovala diskusiu o väčšine ustanovení návrhu nariadenia o Eurojuste počas lotišského predsedníctva ešte v marci roku 2015 a teraz Malské predsedníctvo tiež uzatvorilo diskusiu o ustanoveniach týkajúcich sa EPO. Rada momentálne finalizuje e, otvorené otázky, posledné, pokiaľ ide napríklad o zosúladenie o, o režimov ochranu údajov s e, európskou legislatívou a e, Začneme e, tie rokovania s parlamentom, ako náhle e Európsky parlament príjme svoju pozíciu a ja teda si dovolím e, požiadať o hladký priebeh trialógu. Po druhé, financovanie terorizmu. To je zásadný e, problém. Musíme zabezpečiť, aby e, príjmy z trestnej činnosti sa nepoužívali na financovanie e, ďalšej trestnej činnosti, čiže musíme predchádzať praniu špinavých peňazí. Preto sú tu tie nariadenia na zmrazenie a konfiškáciu aktív ako vysoké priority na našom programe. Rada prijala svoj všeobecný prístup k smernici o boji proti praniu špinavých peňazí a to bude najvyššia priorita v boji proti financovaniu terorizmu, teda e, legalizácia príjmov stresnej činnosti a dúfame, že čo najrychlejšie dosiahneme pokrok. Veľmi sa tešíme na spoluprácu s Európskym parlamentom na tejto dôležitej téme počas nášho predsedníctva. Predsedníctvo tiež chce dosiahnuť všeobecný prístup k návrhu nariadenia o vzájomnom uznávaní e, nariadení o vzmrazení a konfiškácii aktív. Do konca tohto roka, ako viete, komisia predložila návrh nariadenia a poprvýkrát je to teda priamo uplatniteľná legislatíva, ktorá sa má použiť v oblasti trestného práva. Hoci e, v oblasti v spolupráce v občianských záležitostiach sa e, používajú smernice. Tu e, bola skôr pozícia, že by tam malo byť použité nariadenie a pokúsime sa teda v spolupráci aj s parlamentom nájsť najvhodnejšie e, riešenie. A ak budeme úspešní, malo by nám to umožniť začať rokovania s parlamentom na začiatku ro- budúceho roku. V pre- predchádzaní a vyšetrovaní trestnej činnosti e, je kľúčového významu prístup k dátam a výmena informácií, aby sme našim orgánom e, v presadzovania práva dali efektívne nástroje v boji proti trestnej činnosti a e, treba nájsť dobrú rovnováhu medzi ochranou súkromia a bezpečnosťou, pokiaľ ide o telekomunikačné údaje a uchovanie telekomunikačných údajov. Pracovná skupina o výmene informácií a ochrane údajov, teda DAPIC, sa stretáva vo formáte s predseda- piatimi predsedami predsedníctva, aby e, sa diskutovalo o špecifických požiadavkách e, napríklad týkajúci sa rozsudkov e, súdov Eh, pri posudzovaní ich eh, dopadu. Budeme naďalej hľadať riešenia na zvýšenie eh, trestnej spravodlivosti a právneho, posilnenie právneho štátu v kybernetickom priestore a aby bolo vyšetrovanie, trestné vyšetrovanie kybernetického zločinu efektívnejšie. Budeme sa zameriavať na výzvy súvisiace s dostupnosťou a prístupnosťou elektronických dát. Elektronické dôkazy sa často nachádzajú v zahraničí a preto musíme nájsť a a uľahčiť eh, medzinárodnú eh, a posilniť medzinárodnú a cezhraničnú spoluprácu a preto sa veľmi, veľmi eh, tešíme na návrh komisie týkajúci sa legislatívy o elektronických dôkazoch, ktorý má predložiť ešte tento rok. Uvedomujeme si, že komisia momentálne analýzuje tak technické, ako aj právne aspekty súvisiace s kódovaním a jeho dopadom na trestné vyšetrovanie. Je to dôležitá, ako aj veľmi kontroverzná téma, ako všetci vieme. Predtým, než e, príjmeme unáhľadné rozhodnutia, treba dobre zvážiť zájmy rôznych zainteresovaných subjektov a musíme pozorne zanalizovať e, túto situáciu. Členské štáty musia byť schopné vymieňať si informácie o trestných registroch eh, tak eh, občanov EÚ, ako aj štátnych príslušníkov tretich krajín, aby eh, predchádzali a bojovali proti trestnej činnosti a terorizmu. Preto považujem za vymerenie dôležité rozšíriť využitie Európskeho informačného systému trestných registrov ECRIS, aby bola možná aj výmena informácií o tre príslušníkoch tretich krajín. Komisia predložila predložila návrh smernice už v roku 2016, ale ako viete, rokovania boli pozostavené po tom, čo e, rada žiadala, aby sa ECRIS vytvoril aj pre štátnych príslušníkov tretich krajín ako centralizovaný automatizovaný systém. Komisia predložila ďalší návrh nariadenia pred dvomi týždňami, čo sú dobré správy a rada sa začne na budúci týždeň zaoberať týmto textom. Oba návrhy sú veľmi dôležité a plánujeme ich paralelne diskutovať v Rade. Našim cieľom je dosiahnuť všeobecný prístup v obidvoch e, návrhoch, tak v smernici, ako aj v nariadení, ešte do konca estonského predsedníctva. Dôležitou súčasťou tohto systému je centrálna databáza EÚ, kde budú údaje týkajúce sa otlačkov prstov, ktoré umožnia identifikáciu štátnych príslušníkov tretich krajín. Teraz, dámy a páni, by som sa chcel venovať ochrane údajov, čo je tiež dôležitá téma Jeden z pilierov digitálneho jednotného trhu je ochrana údajov. V januári 2012, čiže pred 5 rokmi, Európska komisia začala komplexnú reformu ochrany údajov v EÚ. Ako možno viete, rada svoj všeobecný prístup k e, nariadeniu o, ochrane, o pravidel ochrany údajov pre inštitúcie EÚ prijala na zasadnutí Rady pre vnútra a spravodlivosť v júni 2017. Sme pripravení rokovať v mene rady, ako náhle bude pripravená pozícia Európskeho parlamentu. Je dôležité, aby to nariadenie sa začalo uplatňovať zároveň s nariad- všeobecným nariadením o ochrane údajov teda v maji na budúceho, budúceho roku, čiže e, paralelnosť je predpokladom úspechu. Okrem nových pravidel o ochrane údajov v rámci EÚ sa musíme pozrieť aj na širší kontext. Ako predsedníctvo budeme e, uľahčovať prístup EÚ e, k doplnkovému protokolu Rady Európy dohovoru e, o ochrane údajov, čiže to je dohovor 108, pristúpenie k tomuto doplnkovému protokolu e, aproximuje práva e, pravidla týkajúce sa ochrany e, údajov v celej Európe. A posledná dôležitá vec, e, to sú základné práva Rešpekt ľudských práv, základných slobod a právny štát to je pilierom právneho systému Európskej únie a je českých štátov. Estonsko bude tieto princípy hájiť, keď bude predsedať práci v rade. Je našim cieľom uh, realizovať diskusiu o právnom štáte na Rade pre všeobecné záležitosti, posúdenie skúseností nadobudnutých počas dvoch e, ročných dialogov v Rade o právnom štáte ukázala potrebu pokračovať a posilňovať tento dialog v Rade. Za týmto účelom počas nášho predsedníctva bude mať dialog o právnom štáte na tému e, pluralizmus médií a právny štát v digitálnom veku. Na prípravu tohto budeme mať seminár a boli na ňo pozvaní aj zástupci Európskeho parlamentu. Myslíme si, že Európsky parlament a rada zdieľajú ten istý názor, že pluralizmus médií a dôvera v médií ja sú zásadnými zábezpekami a predpokladmi riadne fungujúcich demokracií. S cieľom chrániť a propagovať základné práva a slobody európskych občanov zabezpečíme pokračovanie aktivít Európskej agentúry pre základné práva tým, že príjmeme rozhodnutie rady o viacročnom, finančn- eh, o viacročnom rámci eh, agentúry do konca roku 2017. Rada je vďačná za súhlas Európskeho parlamentu a zabezpečíme, aby tento e, finanč... viacročný rámec bol e, prijatý a vstúpil do platnosti ešte pred budúcim rokom. Jedna dôležitá téma, ktoré by sme chceli dosiahnuť pokrok, je pristúpenie EÚ k dohovoru Rady Európy o Eh, eh, boji eh, proti násiliu na ženách, teda je to ten Isalovský dohovor, čiže budeme tiež realizovať diskusiu o výročnej správe agentúry a výročnej správe o uplatňovaní charty základných práv. Pripravíme relevantné závery rady na základe týchto diskusí. Ešte by som chcel povedať k stavu rokovaní o Európskom prokurátorovi. Pred mesiacom 8. júna rada dosiahla všeobecný prístup k návrhu nariadenia, ktoré implementuje posilnenú spoluprácu pri vytvorení Európskeho verejného prokurátora, úradu verejného prokurátora. A ako viete, všeobecný prístup dosiahnutý v Rade bol výsledkom takmer štvoročného intenzívneho rokovania čo bola veľká výzva. Viaceré témy, napríklad nezávislý štatút prokurátora, prípustnosť dôkazového materiálu a tak ďalej. To bolo e, všetko veľmi komplikované na dosiahnutie konsenzu medzi členskými štátmi, ktoré majú rôzne tradície, právne systémy a teda bolo potrebné nájsť riešenia v tejto rôznej situácii. Preto boli tie dlhé rokovania e, v rade opodstatnené. Tí, ktorí možno budú tvrdiť, že nariadenie by mohlo byť ambicioznejšie, myslím si, že treba povedať, že z tohto istého dôvodu môžeme tvrdiť, že je to skutočný E, skutočný úspech e, dopracovať sa k takémuto textu. Súčasný text nariadenia je výsledkom mnohých kompromisov, ale myslím si, že koncový výsledok je naozaj veľmi kvalitný. Čo sa týka úsilia nájsť kompromisné riešenie, ukázalo sa hneď na začiatku tohto roku, že nebolo možné dosiahnuť jednohlasnosť od návrhu nariadenia, preto e, bola rozbehnutá posilnená spolupráca v apríli tohto roku a teda je skutočne úspechom, že až 20 členských členských štátov zatiaľ notifikovali svoje želanie zúčastniť sa takejto posilnenej spolupráce. Čiže aká je situácia teraz a aké budú ďalšie kroky? E, za posledných niekoľko týždňov od dosiahnutia všeobecného prístupu e, boli e, preskúmané rôzne jazykové verzie textu a boli teda finalizované právnikmi, expertami. Text prešiel minulý týždeň cez Koreper a e, rada má finálnu verziu schváliť 17. júla. Potom čo najskôr predložíme ten text do parlamentu a budeme žiadať o váš súhlas tak ako to ustanovuje článok 86 zmluvy. Je našim spoločným záujmom, aby Európs- Úrad Európskeho prokurátora vznikol čo najskôr, čiže v roku 2020, aby teda bol už plne funkčný. Dúfame, že tento súhlas budete vedieť dať čo najrychlejšie, čo je opäť také moje skromné želanie, čiže finálny text by sme chceli prijať v oktobri tohto roku a v tomto kontexte e, v mene rady chcem e, veľmi srdečne poďakovať parlamentu, najmä E, cteným členom tohto výboru za vynikajúcu spoluprácu, e, ktorú mali e, jednotlivé predsedníctva so spravodajcom a týmto výborom. A samozrejme sme sa v rade snažili zohľadniť názory, ktoré vyjadril parlament, najmä pokiaľ ide o vykonávanie pravomocí úradu a pokiaľ ide o procedurálne zábezpeky týkajúce sa obvinených a obžalovaných, e, ktoré teda parlament jasne e, sformuloval. Rada tiež v neskôršej fáze e, rokovaní zavedla nový odsek o štatúte nezúčastných členských štátov, je to v článku 105. Bolo to na priame požiadanie spravodajcu a, spolu, a tieňového spravodajcu. A na záver by som chcel ešte vyzvihnúť to, že úrad verejného prokurátora e, bude môcť preberať e, aj e, trestnú činnosť týkajúcu sa podvodov na DPH, tak ako to vyplýva z, pre, zo smernice PIF. Takže som presvedčený, že naše úsilie oceníte a chcem teda vyjadriť aj vďaku vynikajúcemu malckému predsedníctvu a naozaj sa veľmi tešíme na spoluprácu prácu eh, s poslancami tohto výboru. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Najprv um, necháme sl- eh, vystúpiť koordinátorov. Birgit, nech sa páči. Najprv eh, vystúpia koordinátori. Birgit Sipel v mene mm, SAD. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem za to, že ste prišli medzi nás a priblížili nám e, najdôležitejší e, body vášho predsedníctva. Som presvedčená, že spolu s vašim predsedníctvom dosiahneme úspechy v oblasti ochrany údajov. Ako vieme, e, otázka súkromia je aktuálna a tešíme sa na veľmi dobré výsledky v trialogu. Maria Alustín, ako viete, veľmi sa snaží dosiahnuť rovnakú úrovnu ochrany, ako aj v nariadení o ochrane údajov. Čo sa týka e, úradu Európskeho prokurátora, myslím si, že je dobre, že napokon začneme aspoň, dúfajme, s 20 členskými štátmi, čo je veľký úspech v porovnaní so všetkými diskusiami, ktoré sme mali počas uplynulých 4 rokov. Napriek tomu snažím sa pozerať viac do budúcnosti a v tejto súvislosti otázka, máte nejaké predstavy, alebo domnievate sa, že aj rada sa bude tomuto venovať s tým, aby sme dokázali presvedčiť aj ďalšie členské štáty, aby vstúpili do tohto systému. Trošku je mi ľúto, že nezískali sme všetky členské štáty, najmä tie, o ktorých e, vieme na základe správ z OLAFu, že by mali sa zúčastniť tohto systému. Veľmi e, si vážim e, vašu podporu e, pre agentúru pre základné práva aj v súvislosti s istambulským dohovorom. Dúfam, že podporíte našu snahu o pristúpenie počas vášho predsedníctva, lebo aj na to sa veľmi tešíme. A úplne na záver. Nie, myslím si, že na teraz to stačí. Ďakujem. E, no, Brigit, nemyslím to osobne na teba, ale tak vo všeobecnosti. E, pán Aleharov, e, Eker, nechcete? No, je to asi niečo vo vzduši. Natali, o tebe viem, že budeš hovoriť. Ďakujem pekne, Klód. Ďakujem vám tiež, pán minister, za to, že ste prišli. Ďakujeme za vašu prezentáciu, za to, že ste nám priblížili priority predsedníctva v jednotlivých tematických oblastiach. Poprvýkrát sa vaša krajina ujíma predsedníctva, je to o to významnejšie pre celú Európsku úniu. Nebudem sa vyjadrovať ku všetkým témam, ktoré ste spomenuli. Vyjadrila by som najmä otázky spravodlivosti v trestných veciach, je to dôležité, pretože naše osobitosti vo vnútornej legislatíve sú dosť veľké, ale je to dôležité pre Európu ako celok, aspoň teda tak, ako ju väčšina z nás eh, chce vidieť pokračovať. Chcela by som sa vyjadriť jednej téme, ktorú ste nastolili, a síce po neformálnom zasadnutí Rady pre vnútro a spravodlivosť v Talíne v kontexte boja proti zločinnosti čo sa týka financovania zločinu, čo sa týka tiež pravidiel o uznávaní pravidiel v zabávaní majetku, ktorý pochádza z trestnej činnosti. To je nepochybne veľmi významný krok. Okrem aj iných veľmi významných a strategických tém, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti vás aj nášho výboru, chcela by som zdôrazniť, že v otázkach zabávania ziskov stretnej činnosti, ktoré sa odhadujú vo výške niekoľkých miliárd každoročne, to bude potrebné dosiahnuť plnenie s okamžitou platnosťou, čo najrýchlejšie, pretože, tak ako všetci vieme, zločinci sú o mnoho rýchlejší než my. Právna forma, ktorú navrhla komisia, však v prípade tohto nástroja eh, má podobu nariadenia. A preto som to chcela spomenúť. Vy ste už načrtli. Chcela by som sa vás opýtať, akú líniu zastáva predsedníctvo tejto veci. Predpokladám, že vy ako proeurópania podporujete využívanie nariadenia, v takomto prípade nie smernice, pretože to má väčší prínos. Ja som pochopila v zásade zhruba čo chcete presadiť, ale neviem presne, aká je konkrétna pozícia predsedníctva. Chcete presadzovať e, aj u ostatných členov rady, aby sa naozaj podarilo presadiť nariadenie, aby to bolo čo najefektívnejšie v praxi hľadiska presadzovania? You, Natalie. Uh, a... Ďakujem, Natali. Mali sme veľmi rozsiahlu diskusiu na Rade ministrov a Členské štáty neboli rozhodné ohľadom smernice, ale mm, samozrejme my sa prihovárame za naredenie. Ďakujem za otázky. Vrátime sa k Roberti Macolo v mene EPP. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán minister, za to, že ste sem prišli a načrtli pre nás priority vášho predsedníctva. Ďakujem takisto za prípravné práce počas uplynulých mesiacov keď ste k nám prichádzali, vystupovali pred nami a pýtali ste sa na priority jednotlivých politických skupín. Chcem sa e, dotknúť e, úradu prokurátora. Radi by sme boli, keby e, na konci tohto procesu zriadenia úradu Európskeho prokurátora bolo by dobre, aby sme získali pre túto vec všetky členské štáty vrátane Malty, aby sme mali čo najviac členských štátov, E, sa zúčastnili rozhodnutia o zriadení úradu Európskeho prokurátora, e, ktorý sa bude venovať e, cezhraničným finančným trestným činom, ktoré ovplyvňuje financie únie. Chcel by som, chcel by som poukázať, že očakávame aj určité vyústenie rokovaní o boji proti preteraniu špinavých peniazy a ostatných bodov, ktoré sú pre vaše predsedníctvo prioritné. Dúfam, že o 6 mesiacov budete vedieť preukázať úspechy v tých rokovaniach, voči ktorým ste tak odvážne optimisticky naladení. Ďakujem pekne, kolegyne z Argentíne v mene zelených. Okay, just, uh, thank you very much. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Chcel by som spomenúť e, dve veci. V prvom rade e, blahoželáme vám k e, začiatku predsedníctva. To, že ste počas roka nastúpili ako druhý, nie je to dobré, lebo máte menej času. Je tu leto, a potom zo pár mesiacov, a čo, čo nevidieť Vianoce a máte pred sebou veľké sústo. Máme mimoriadne ambiciózny program. Som spolupravodajkynia e, vo veci smernice e, o boji proti praniu špinavých peniazí. To sme neuzavreli počas malského predsedníctva. A zajtra, sa, e, zajtra ráno sa začína nový trialog spolu s estonskými kolegami. Scením se to, si to, že už sme v rámci príprav si vyjasnili aj mandát rady parlamentu ide o posilnenie transparentnosti e, vlastníctva e, obchodných spoločností a trastov. O tom sme hovorili v parlamente aj vo výbore e, pre panamské dokumenty vo vzťahu k daňovým únikom a vyhybaniu sa plateniu danie. Uvedomujeme si a vážime si to, že Estonsko je dobré, známe v otázke transparentnosti. To už e, bolo reflektované v našich diskusiách. Teším sa na rokovania a na, dúfam v progresívny výsledok týchto rokovaní počas jesene. Tá druhá vec, keď som sa oboznamoval s vašim programom, e, uvedomila som si, že, e, že chceli by ste sa vrátiť k otázke doby ukladania údajov. Mohli by ste to spresniť? Pred pár e, e, rokmi Európsky súdny dvor e, neplatnil európsku legislatívu o uschovovaní údajov. Členské štáty boli nutené pozmeniť svoju politiku. Nič neprišlo ako náhradné riešenia a väčšina zrejme má pochybnosti, či sa vám podarí pripraviť novú legislatívu, ktorá by zohľadňovala stanovisko súdu. Mohli by ste, prosím vás, približiť vaše plány v oblasti uchovovania údajov? Ďakujem veľmi pekne. Ospravedlňujem sa, Martina. E, vy ste chceli vystúpiť v mene skupiny GUE. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán minister, za spresnenie vašich priorít, najmä za odkaz na istambulský dohovor a chartu fandam základných ľudských práv aj v kontexte rozhodnutia Európskeho súdu. Hovorili ste o pracovných miestach a ich zistení. Myslím si, že táto e, záležitosť je veľmi dôležitá aj pre našu vládu, aj napriek e, Brexitu. Ja som bola tieňovou spravodajkyňou e, v otázke právne neupravených záležitostí a v Irsku sme mali nerovnakú úpravu na juhu a na severe krajiny a to viedlo k posilneniu E, pašerovskej mm, činnosti. Samozrejme, potrebujeme zabezpečiť aktivitu e, mm, mm, na celom ostrove a sú tu určité obavy v súvislosti s tvrdým Brexitom. Vidíme, že britská vláda sa e, uberá určitým smerom vzhľadom na to, že máme prístavy pobrežie a tam je pravdepodobnosť prekročenia hranici viacerými tovarmi, ktoré sú regulované. Zdá sa, že veľký dôraz sa kladie na Írsko a máme 177 e, hraničných prechodov. To je nemožné samozrejme e, e, uzatvoriť, ak nevybudujeme niečo ako Trumpov múr. Som si vedomá vašich snách, ktoré Mm, pripravujte. Chápem, že sú tu aj časové obmedzenia vzhľadom na e, e, e, letné dovolenky a podobne, ale chcel by som upriamiť vašu pozornosť, pozornosť vašich kolegov na dôsledky Brexitu pre Írsko a je to povinnosť Európskej únie chrániť dohody bez zvýšku, vrátanie činnosti inštitúcií základných ľudských práv. Spomenuli ste odkaz na chartu, na ústavné orgány a takisto aj práve národov na seba určenie a Európsky e, súdny dvor by mal byť e, zodpovedným orgánom súdom, ktorý bude zisťovať e, plnenie práva v tejto oblasti. E, dohoda e, z Veľkého piatku toto všetko zabezpečuje. Aby sme vedeli chrániť všetky časti ostrova, e, musíme sa uvedomiť, že severoírska vláda môže prijímať iba takú legislatívu, ktorá bude v súlade s legislatívou únie. Akýkoľvek mechanizmy, ktoré budú platné pre celé, celý ostrov, Rada ministrov mm, v, v Severnom Írsku musí zohľadňovať potreby celého ostrova. Samozrejme, počas týchto šiestich mesiacov e, to sa bude dostávať na váš pracovný stôl aj v súvislosti s Brexitom. Chcela by som vám pripomenúť potenciálne škody, e, ktorým je vystavený mierový proces. A myslím si, že sme dostatočne argumentovali e, náš apel vytvoriť osobitný status pre Severné Írsko, aby e, zostala akoby e, súčasťou Európskej únie, prípadne aby mohol okamžite sa vrátiť do Európskej únie. Ďakujem veľmi pekne, Martina. Je nepochybné, že vaše predsedníctvo je v rovnakom čise ako aj dohoda o odchode Británie v roku 2017. Samozrejme, toto všetko bude zaujímať, zaujímať ministra spravodlivosti. Ďakujem Martina za to, že si nastolila túto otázku. A teraz Katarína Či Činiči. Ďakujem pekne, pán predseda. Srdečne e, vítam vás, pán e, minister. Tešíme sa, že ste prišli a približili nám priority vášho predsedníctva na nasledujúcich 6 e, mesiacov. Chcel by som spomenúť záležitosť, ktorá nás veľmi znepokojuje. Samozrejme, veľmi pozorne sledujeme oblasť spravodlivosti Pochádzam z Talianska, konkrétne z mm, Sicílie. Čiže mám skúsenosti e, priamo e, z e, miest v oblasti boje s organizovanou trestnou činnosťou. Domnievam sa, že potrebujeme mať úzkú spoluprácu. Čelíme viacerým výzvam v oblasti spolupráce Spolupráca znamená aj používanie dobrých IT systémov, navštívila som Julis, som spravodajky, nevidel som, ako to funguje, ale vzhľadom na eh, obrovský eh, naval eh, nápadov. E, e, neviem, či si s tým systém Ulysi poradí. Je veľmi dôležité zabezpečiť efektívnu spoluprácu, prepojenia počítačových systémov. Samozrejme aj otázka interoperability je veľmi dôležitá pre komisiu. Uvedomuje si, že je to nevyhnutné, aby informačné systémy fungovali bez problémov a dokázali vymeniať sa informácie. Nemenej dôležitá téma je téma Úradu Európskeho prokurátora. Máte pravdu, určite mohli sme byť viac ambiciózni, ale teraz máme eh, na našej strane minimálne 20 členských štátov z 27 alebo 8. A som zvedavá, čo chcete urobiť, aby ste nabadali ostatné členské štáty, aby sa pripojili k tomuto systému. Zatiaľ sa nepodarilo získať pre takúto spoluprácu všetky členské štáty. A ľudia, mm, mm, páchatelia, vedia využívať existujúce nedostatky. Tým sa dostávam k činnosti Eurojustu, vzťah medzi Úradom Európskeho prokurátora a Eurojustom. Či má rada nejaké predstavy o tom, ako manažovať prepojenie medzi týmito dvomi inštitúciami? Spomenuli ste boj e, proti terorizmu, finančnej trestnej činnosti. Tu mám určité skúsenosti Napríklad, keď ide o e, e, zhábanie majetku ako forme e, trestu, v Taliansku máme s tým určité výsledky. To umožňuje i hneď na začiatku potlačať trestnú činnosť, najmä pokiaľ ide o pranie špinavých peňazí. Nuž napokon záležitosť e-justice Samozrejme, keďže e, tu ide o spoluprácu medzi policajnými štruktúrami, treba zabezpečiť e, výmenu takýchto informácií, rovnako ako aj v prípade Europolu. Avšak tu zaostávame otázky i evidence, i kodex Myslím si, že tieto systémy by sa mali stať prioritnými, aby sme vedeli e, lepšie e, si poradiť s týmito výzvami, ktorým čelíme. Ďakujem pekne, Maria Lauristen. Ďakujem, e, pán predseda. Otázku položím po estonsky, aby to bolo absolútne jednoznačné, aby sme použili spoločnú reč. Vážený pán minister, keď ste vystupovali, spomenuli ste balíček na ochranu údajov. Povedali ste, že musíme tu pôsobiť e, súbežne. Samozrejme je to značná výzva. Významným prvkom palička je naredenie o zaistení súkromia údajov. E, v tomto výbore vážne sa venujeme e, E, tomuto hľadisku. Včera sme mali lehotu na prekladanie pozmeňujúcich návrhov. Aj počas letnej prestávky budeme na tom pracovať s tým, aby začiatkom septembra sme mohli predložiť e, finálnu verziu a pristúpiť ku hlasovaniu vo výbore. A dúfam, že v rade počas e, estonského predsedníctva bude možné dopracovať sa k všeobecnému stanovisku, čo je veľmi dôležité. Počas malského predsedníctvu tento spis sa nejako nevyvíjal. Domnievate sa, že to bude možné s tým, aby sme mohli čím skôr začať trialog? Komisie tvrdí, že tento balíček na ochranu údajov bude mm, hotový v ma- k maju budúceho roku. Považujete to za reálne? A ďalej naredenie na ochranu údajov, ktoré už je schválené, ide skôr o implementáciu. Dochádza k viacerým sporom aj v súvislosti so smernicou o policajnej činnosti. Budete sa tomu venovať počas vášho predsedníctva? Ako sa budú riešiť implementačné problémy? Hovoríme o naredení na ochranu údajov a takisto mm, o analýze implementačných záležitostí. Ďakujem pekne, pán Kosta. Ďakujem pekne, pán minister, ďakujem za eh, vaše vystúpenie. V parlamente už nejaký čas diskutujeme o správe eh, z vlastnej iniciatívy o ochrane oznamovateľov. Po takých škandáloch ako LuxLeaks sme sa dostali do situácie, keď novinári, ktorí zverejňujú dôležité informácie, vrátanie e, daňových únikov alebo vyhybanie sa plateniu danie. Mm, e, skôr e, e, mm, pred súd musia pristúpiť nie tí, ktorí e, e, páchajú trestnú činnosť, ale tí, ktorí to zverejňujú. Hovoríme o tom v tomto aj ostatných e, výborí a hovoríme o tom, ako ukončiť takéto skandály s tým, aby sme mohli komplexne chrániť takýchto oznamovateľov. E, komisia si počína e, veľmi pomaly a nie je schopná predložiť nejaký návrh legislatívy. Vedeli by ste predstaviť, že počas vášho predsedníctva e, téma právnej komplexnej ochrany takýchto oznamovateľov by mohla v dohľadnom čase vyústiť do určitého procesa, ktorý zabezpečí takúto e, právnu ochranu oznamovateľov nechalej činnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem. A napokon Silvi Guillaume. Slušne, pán predseda, keďže e, kolegyňa už trošku nadčetla tú otázku a ja sa k tomu tiež teda dostanem, už o tom veľmi diskutujeme. Sú tu samozrejme rôzne úrovne pokroku, pokiaľ ide o vypracovanie spisu alebo prvkov, ktoré umožňujú vlastne tie kontroly na hraniciach. Takže chcem sa opýtať pán minister na otázky interoperability. V priebehu diskusie sú rôzne e, spisy, teda je tam ten systém vstup, výstup, ETIAS a tak ďalej. Aká je vaša pozícia? That was a short question, but No, keď ste spomínali interoperabilitu, Estonci by o tom vedeli rozprávať. Takže, pán minister, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Počas neformálnej rady sme sa stretli s predsedom a povedal som, že sa cítim e, trošku vynervovaný, keď vystupujem pred takýmto výborom. Nemusíte sa tak e, cítiť. Ale aj svojim e, dcerám, keď ideme k Zubarovi, tiež hovorím, že neboj sa, všetko bude v poriadku. Musíte si uvedomiť, že ide o vašu povesť. Takže veľmi pekne ďakujem vám za Mm, veľmi trefné postrehy. Budem teraz e, na to e, reagovať. Pani Čeniši sa pýtala, ohľadom našej e, vízie v digitálnej oblasti, v oblasti e-justice. O tom sme hovorili počas neformálnej rady Prezentovali sme svoje predstavy, ambicioznú víziu digitálnej spravodlivosti v Európe. Ako príklad sme uviedli Estonsko, ako sme riešili títo problémy. Náš cieľ je jasný. E, existujú iba politické prekážky. Ak chceme vytvoriť digitálny systém, cezhraničný systém, e, plne prevádzky schopný. E, musia sa splniť dva e, predpoklady. Jednak posilniť digitálnu kapacitu členských štátov a zaistiť interoperabilitu systému e-justice. A základom tohto všetkého je dlhodobá správa e-kodexu správa údajov počas nášho predsedníctva. Dúfam, že sa nám podarí eh, trošku pokročiť aj v mandáte EU Líza. Tým vyšleme jasný eh, eh, signál o budúcnosti kodexu. V súčasnosti to funguje ako pilotný projekt, čo nie je normálne, ak chceme mať plne digitalizovaný systém e-justice, ktorý bude pôsobiť cezhranične. A teraz sa viedrím ohľadom trestného práva. Aj tieto otázky ste nastolili. Úrad Európskeho prokurátora, či sa nám podarí získať pre túto myšlienku ešte ďalších eh, sedem členských štátov. Buďme realisti. Samozrejme, Estónsko ako členský štát, ako presedníctvo by určite uprednostnilo nie e, mechanizmus prehlbenej e, e, spolupráce, ale skôr radi by sme prešli textom anonimity, ale musíme byť realisti. To znamená, že určite uvítame ďalšie členské štáty, ktoré by prejavili záujem o účasť na systéme. Samozrejme, to nebude výťahom s zatvorenými dverami. Aj potom, ako naredenia alebo postup prehlbenej e, spolupráci bude schválený. Dvere zostanú otvorené aj pre ostatné členské štáty. Nepochybne to bude zámerom nášho predsedníctva a radi by sme nabadali členské štáty, ktoré ešte k tomu nepristúpili, že sme na to pripravení. Ale musíme si uvedomiť, že takéto text predstavujú e, niečo ako Minotaurov labyrint. E, to by bolo niečo ako e, ortiel smrti pre Minosa, keby sme to nevyriešili. Otázka, ako dlho treba ukladať, uchovovať údaje, ako to budeme riešiť to bolo predmetom rokovania neform, počas neformálnej rady ministrov vnútra v Taline. Poviem to tak. Aj počas neformálnej rady odznela myšlienka prepojiť to s naredením e-privacy o elektronickom súkromí, súkromí s tým, aby sme našli európske riešenie, ktoré bude v súlade s rozhodnutím Európskeho súdneho dvora. Domnievam sa, že musíme tu postupovať veľmi opatrne, aby sme neuškodili úspechom nariadenia o elektronickom súkromí. Počas neformálnej rady prvý jasný signál, ktorý vyslala, spočíval v tom, že členské štáty jednoznačne sa prihovrajú za celú európsku iniciatívu. Tá je potrebná. Súčasný stav nie je normálny. Po druhé, je jasné, že všetky možné iniciatívy by mali byť prísne v súlodi s rozhodnutím eh, a zásadami Európskeho súdneho dvora Takže otázka, ako vyvažiť potreby bezpečnosti v súvislosti s uchovovaním údajov a záležitosťou slobody jedno, jednotlivcov. Na čom sme sa dohodli? Aj vo svojej prezentácii som to spomenul. Požiadame pracovnú skupinu, aby sa nevenovala tým nápadom, ktoré sa neosvedčili. Boli by sme radi, keby e, komisia sa e, chopila iniciatívy v oblasti legislatívy a skupina priateľa predsedníctva vypracuje určité možnosti ohľadom ďalšieho postupu v súvislosti s e, uchovovaním údajov. A radi by sme to uzavreli do konca tohto roka s tým, aby aj komisia mohla poskytnúť pre najmenšom psychologickú podporu tejto pracovnej skupine. Vieme, že v súčasnosti, e, a to nie je žiadne tajomstvo, nie je to jednoznačná záležitosť v oblasti trestného práva je tu ďalšia problematika, čo ďalej s konfiskáciou, so zmrazovaním majetku, čo s touto iniciatívou, či by sme to vedeli predsa len riešiť formou nariadenia a nie smernica. Ako už to vysvetlil pán predseda, ak sa pozrieme na názory členských štátov, zistujeme, že sú rozmanité. Predsedníctvo sa cíti ako Buridanov osol. Hovorili ste o Británom labyrinte a teraz o Buridanovom samare Estonsko by radi, rado videlo nejaké praktické výsledky. E, jedna e, vec, to sú nejaké filozofické e, nápady. Určite by sme uprednostnili nariadenia, aby sa dalo jednoduchšie riešiť cezhraničnú kriminalitu, ale ak nám záleží na praktickom výsledku, ak to pôjde jednoduchšie formou smernice, pôjdem aj toto cestou. E, skúmame teraz stanoviska členských štátov, ale výzveme potom komisiu, aby zvážila nejaké praktické riešenie ďalšieho postupu. Najnovšia štúdia Europolu e, je veľmi presvedčivá. V súčasnosti dostávame 1,1 prostriedkov e, z kriminálnej činnosti. Či už ide o teroristické útoky, pranie špinových peniazí a podobne. Iba 1%. To znamená, že z tohto hľadiska pácha trestnú e, činnosť sa oplatia, to nie je dobré. Musíme konať e, naliehavo a lepšie je dosiahnuť niečo e, malé, než nič vôbec. Takto chápe predsedníctvo. Takisto sa tu vyjadrovali E, rečníci o elemente bezpečnosti, ktorý treba brať do úvahy v súvislosti s Brexitom a diskusiách o ňom. Spomínali ste aj pašovanie drog, čo je ďalšia závažná téma. Dôli neformál, e, počas neformálneho zasadnutia zasadnutia rady sme mali stretnutie so sekretárom a s ministrom spravodlivosti, ktorý mi dal dokonca svoj telefón na mobil, svoje mobilné telefónne číslo, David, a povedal mi, že názor predsedníctva je, že rozpravy o Brexite budú izolované, oddelené a ak chceme, aby Únia zaujala silnú pozíciu a dobrý výsledok pre Úniu aj pre občanov mandát, treba aby naplnili tie orgány, ktorých požiadali, aby vykonali tieto kroky. Dôležité je, aby boli zachované práva občanov Európskej únie, ale aj sú tu iné aspekty, ktoré treba počas rokovaní e, na ne dávať pozor. Žiadne ohrozenia bezpečnosti počas rokovaní si nemôžeme dovoliť. Toto je jasné stanovisko nášho predsedníctva. Ďalší dôležitý bod sa týka oblasti e-privacy, súkromia v elektronickom svete. Tu máme jasnú a ambicioznú mapu, smer, ktorým sme sa rozhodli vydať Eh, sme si vedomí fabrikácie údajov, ktoré navrhuje komisia a budeme plánovať eh, prácu rady a kalendár v rámci takéhoto časového rámca. Treba vždy konať transparentne a mať na vedomie, že tento návrh zahrňa komplikované záležitosti, a je to priamo aplikovateľné nariadenie, ktoré si vyžaduje dôkladné preskúmanie. E, dovolte mi povedať mi, že motto nášho predsedníctva je praktický výkon našej funkcie, čiže sa budeme snažiť dodržať stanovený časový rámec. Ak budeme príliš dlho to naťahovať, naša karavána E, pôjde pridlho a stráti perspektívu horizontu. Ďalšia veľmi dôležitá vec je paralela medzi skupinou legislatívnych iniciatív pretože sú ako istá rodina, ktorú treba udržať eh, vo vedno. Ďalšia otázka sa týkala, či predsedníctvo bude mať ďalšie iniciatívy, napríklad apelovať na členské štáty, či budú vykonávať to, čo už existuje, tú legislatívu v oblasti ochrany dát, ktorá už existuje. Dovolte mi povedať, že to je určite dôležitá záležitosť na národné právne poriadky sa od seba veľmi líšia, ale je to filozofia lepšej tvorby práva. Komisia sa k tomu tiež vyjadrila. Máme tu potrebu post investovania Takto vyzerá realita a ja by som podporil túto dôležitú vec. Dovolte mi povedať, že počas nášho predsedníctva sa budeme snažiť vážne brať do úvahy lepšiu tvorbu práva, ktorú nám odporúčala príslušná pracovná skupina. Máme zoznam praktických úmrtí, pardon, máme zoznam praktických krokov, Uh, is that uh, the, there should be a roadmap made. But... A veríme, že komisia musí pripraviť uh, plán typu cestovnej mapy s jasným porozumením toho, či potrebujeme nový typ právnej normy, novú legislatívu alebo nie. Dúfam, že táto myšlienka sa ujme aj um, u belgického predsedníctva bulharského predsedníctva, pretože pracovné skupiny, ktoré prevezmú iniciatívu a podporujú mm, komisiu v lepšej tvorbe práva, e, budú sa podielať tam aj Bulhary. Pani, pán Kosta, pani Žiam, hovorili ste o tzv. bielých branách, o nahlasovateľoch nekalých skutočností. Počas malského predsedníctva e, aj Malťania sa venovali tejto téme Na neformálnom zasadnutí rady sa vyjadrili, ako sa treba vyspredať s touto témou. Čestne treba povedať, že to bol veľký diapazon rozličných názorov. spoločné bolo to, že každý súhlasil, že je to problém, s ktorým sa treba vysporiadať. Ale na európskej úrovni či nie, to už na to boli rozličné názory. Alebo aký by mal byť vlastne výsledok tohto riešenia. A komisárka Jourová predložila určité námety členským štátom a dúfajme, že komisia si preštuduje túto tému. Boli tu aj verejné konzultácie a pripomienkové konanie v tejto oblasti. Komisia e, prijala námety z rady a rozpracujú ich. Ďalšia téma ktorú tu vznesla pani Žiom o interoperabilite. Počnúc jeseňou bude predsedníctvo pripravené spolupracovať s parlamentom a komisiou na príprave návrhu na interoperabilitu. Náš cieľ je jasný, eliminovať technické prekážky. Už sme zozbierali údaje a tie chceme maximálne využiť. Existujúce údaje by mali znižiť potrebu zbierať ďalšie a ďalšie údaje. Záležitosť interoperability je veľmi dôležitá pre predsedníctvo. Takže Vážený výbor vzniesol aj tému istambulského dohovoru. Dovolte mi zaujať celostné stanovisko istambulskému dohovoru zo strany predsedníctva. Naozaj sa tomu budeme venovať bezodkladne. Vážený pán predseda, vážené poslankyne, poslanci tohto výboru, bol by som eh, vďačný, keby sme naďalej spolupracovali na týchto zásadne dôležitých témach, ktoré ste tu nadniesli a budeme spolupracovať s vami, aby sme vyriešili tieto problémy. Ďakujem. Kým eh, uzavrieme tento bod, eh, kolegovia sa chcú vyjadriť? Natali možno z Estonska. Ďalší, pán minister, váš tým naozaj urobil veľký krok pri začatí odštartovaní predsedníctva. A čo sa týka eh, e-justice, elektronického sveta justície, Estonia je v popredí je lídrom, má zaujímavé platformy, napriek tomu, že je taká maličká krajina, je tam určitá pridaná hodnota. E, ministri spravodlivosti a vnútra sa budú stretávať a diskutovať o záležitostiach v Líbii a iných veciach, ktoré dominujú programu, ale estonské predsedníctvo si vytýčilo celú sériu iniciatív s pridanou hodnotou, konfiškácia e, nelegálne získaných tovarov a podobne. Myslím si, že to bolo veľmi dobre zasadnutie k týmto témam. Chcem vám poďakovať aj za to, že ste odpovedali na otázky poslancov. Pani Andersen, to, čo spomínala, a tam myslím skôr ide o to, ako britská vláda sa stavia k rokovaniam a e, tzv. veľkopiatočná dohoda je veľmi delikátna záležitosť. Dúfajme, že predsedníctvo nájde nejakú cestu von z tohto citlivého problému. Možno by sa to mohlo trošku objasniť, lebo myslím, že sa to nejasne sformulovalo, tento bod. Nebolo to až také zle, pravda. Pod vašim vedením, samozrejme, to bolo výborné, hovorí pán Reinsalu. Ďakujem. Keďže to je posledný týždeň aj pre vás pred letnou prestávkou. Chcem vám zaželať pekné leto všetkým, peknú dovolenku. Neviete, čo to je robiť vo výbore Libe. My nevieme, čo to je dovolenka. <laughs> Ďakujeme. Ehm, pani Makovie, chcete niečo povedať k tomuto? Nech sa páči. Ja som z Rumunska, volám sa Monika Makovej. Chcem zablahoželať Estonsku k predsedníctvu. Povedali ste, že je to malá krajina, je to jedna e, z najvyšších met civilizačných, čo sa týka demokracie a boja proti trestnej činnosti, takže chcem naozaj vám k tomu zablahoželať, že ste v takejto pozícii a máme veľké očakávania. Ešte jedna rýchla otázka. E, Mnohí z nás tejto miestnosti sa venovali boju proti praniu špinavých peňazí. Zača- začneme pracovať na tejto tematike. Chcem sa spýtať, či aj pre vás je prioritná táto tematika. Vidíte, už sme skončili, ale Libe pokračuje ďalej, to som vám hovoril. Odpovedzte prosím na otázku. Áno, je to veľmi šťastná chvíľa, kedy môžem odpovedať áno. Vidím, že ste pripravení na všetko, hovorí predseda. Ďakujem estonským kolegom. A teraz sa budeme venovať téme nahlasovania nekalých skutočností. E, výbor bude pokračovať o svojej práci. Ďakujeme vám, že ste prišli. Kolegovia, prejdeme teraz priamo na ďalšiu správu. Nie je to e, správa, oprave sa predseda, je to stanovisko k nahlasovaniu nekalých skutočností. Máme 76 eh, pozmeňujúcich návrhov k návrhu stanoviska. Takže teraz odovzdám slovo k tejto téme. Majte, nech sa páči. Ďakujem vám za slovo, hovorí pani Ruiz. Nemáme veľa času a preto chcem zdôrazniť, aké dôležité je mať rámec pre ochranu e, nahlasovateľov nekalých skutočností a odporúčania. E, tieto tzv. biele vrany odhaľujú zlú prax, zlé praktiky a preto ich treba chrániť. Pretože je to náš záujem. E, títo nahlasovateľia nekalých skutočností robia veľkú službu spoločnosti. A 76 predložených pozmeňujúcich návrhov sa snažilo zlepšiť text návrhu stanoviska. Pokúsim sa dospieť eh, ku kompromisom v záverečnej fáze a dúfam, že budeme stále v rámci právomoci výboru LIBE, aby sme toto stanovisko mohli pripraviť ako náš výbor Pozmenujúce návrhy všetky mm, boli relevantné, takže vypracujeme kompromisy, ktoré vám predložíme a dúfame, že všetky skupiny budú spokojné s výsledkami. E, hlasovanie sa predpokladá 7. septembra. Budem sa tešiť na vaše námety. Ďakujem za doterajšie príspevky. Ďakujem, Majte, hovorí pán predseda. Teraz pán Miller a pán Kosta. Nech sa pán Melo, nie? Nie. Pán Melo je na ceste, nie je tu ešte v miestnosti, takže pán Kosta dostane slovo. Pán Melo dostane slovo, keď príde. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení kolegovia, ďakujem za odpre prezentáciu pozmeňujúcich návrhov a doteraz odvedenej práce. 76 pozmeňujúcich návrhov, hovorí pán Koster, že, ten, že hovorí, že táto téma je skutočne závažná. Je to jedna vec pri tzv. bielých vránach v oblasti základných ľudských práv. Ochrana bielých vrán je zásadná pre slobodu prejavu, informáciu, informovanosť, pluralitu, demokraciu a slobodu. Na jednej strane otázka základných práv súvisí s tými občanmi, ktorí musia vedieť, či prichádza k porušeniu e, v týchto témach. A na druhej strane e, biele vrany, ktoré, tak povediať, zakrakajú a oznámia, že niečo nie je v poriadku, vlastne oznamujú porušenia práva, porušenia aj základných práv. A pri jednom, v jednom mojom pozmeňujúcom návrhu som navrhol, aby vznikla cena Európska biela vrana, European Whistleblower Prize, e, pre tých, ktoré, e, ktorí naozaj ochraňujú základné ľudské práva. Akt e, nahlasovania nekalých skutočností je akt dobrého občianstva. E, mali by sme sa venovať edukácii a osvete vo verejnosti o tom, čo to vlastne je nahlasovanie nekalých skutočností a ako sa k nemu stavať. Pri porušení e, práv by sa nemalo prihľadať iba na to, či Biela vrana nahlásila mimoriadne závažnú trestnú činnosť, ale či na, bola nahlásená aj e, boli nahlásenia porušenia priestupky iného typu. Zlé správanie sa napríklad, zlé, zlý výkon um, úradu. Takže ja som do úvodných ustanovení navrhol, že ochrana bielých vrán by nemala byť obmedzená iba na európske prípady, ale mala by sa vzťahovať aj na medzinárodné prípady. A jasné riešenie je žiaduce. Chcem zdôrazniť aj to, že vzťahy medzi ľuďmi by nemali ovplyvňovať právo na vyjadrenie. Nikto by nemal byť diskriminovaný v prípade, že chce uplatniť svoje právo na vyjadrenie sa k nejakej téme. Ak e, biela vrana využije systém podávania sťažností Mm, tak musíme mať centralizovanú a nezávislú organizáciu, ktorá bude zabezpečovať príjem takýchto stiažností. Mali by byť úrady a kancelárie členských štátov EÚ, mali byť, byť pridelené finančné prostriedky a špecialisti na toto nahlasovanie nekalých skutočností, aby sa pomohlo aj interným, aj externým bielým vranám nahlasovať uh, porušenia a trestnú činnosť pričom by sa mala chrániť dôvernosť ich údajov a ponúknuť im e, pomoc a ochranu. E, chcel by som ešte spomenúť, že biele vrany sú mimoriadne zraniteľní, e, pretože sa im určite budú chcieť pomstiť tí, na ktorých poukázali. Nesú osobné aj profesné riziko a sú ohrození a preto treba prijať opatrenia na adekvátnu kompenzáciu újmy bielých vrán. A napokon, ak chceme sa pohnúť v Európe dopredu, legislatíva o bielých vranách by mala eh, naozaj byť nepriestrelná, tak povediac. Treba zadefinovať nahlasovanie nekalých skutočností, treba zadefinovať bielu vranu a ponúknuť im vhodnú právnu ochranu. Každá osoba, ktorá odhalí nejaké porušenie eh, zákona alebo zmluvy, má prá- mať právo na právnu ochranu. Myslím si, že máme na to dobrú bázu a teším sa na plodnú spoluprácu. Dúfam, že e, právna ochrana nahlasovateľov nekalých skutočností sa stane realitou. Ďakujem pekne, pán Koster. A tieňoví spravodajcovia sa teraz vyjadria. Ehm, Nemám toľko toho, čo dodať k tejto správe, hovorí pán Melo. Myslím si, že e, tento návrh e, znie dobre. Mám svoje výhrady. Pokúsim sa e, do tieto výhrady sformulovať. Predložil som v ich zmysle aj pozmenujúce návrhy. Poviem vám, čo mám na mysli. Zaoberáme sa tu nahlasovateľmi nekalých skutočností, ktorí odkryjú e, nejaký fakt, odkryjú nejakú vec, o ktorých si myslia, že je nesprávna, tak preto si zaslúžia ochranu. Z hľadiska právneho estaríamos eventualmente a incluir no mesmo benefício jurídico pessoas que usariam deste instrumento jurídico para e, outros. Rád by som tento právny nástroj ehm, presadil, pretože sú tu isté trestné úmysly, ktorým je treba takto čeliť. Mám však isté výhrady k celoeurópskemu rámcu, ktorý by sa aplikoval na všetky členské štáty Dával by som prednosť tomu, aby sme uznali subsidiaritu a uznali rozdiely medzi členskými štátmi. Myslím si, že tu vzniká potreba stanoviť pochopiteľný, eh, zrozumiteľný právny rámec, ktorý sa bude vzťahovať na 28 členských štátov EÚ, ale vždy musíme ctiť subsidiaridu tejto správe eh, nie je celkom dobre vidno, ako to vlastne bude fungovať a preto by som navrhol nasledujúcu vec. Máme v podstate dva druhy ľudí. Na jednej strane máme tých, ktorí eh, vedia isté fakty, ktoré môžu byť eh, závažné pri nejakých vyšetrovaniach a dôležité títo ľudia e, by neboli byť priamo oslovení, zapojení. Potom tu máme druhú skupinu ľudí, ktorí nepriamo sú súčasťou pochybných a nekalých spôsobov výkonu práce alebo správania sa. V portugalskej legislatíve máme špecifické opatrenia, ustanovenia pre takéto situácie. Skúsim to nájsť, kde to mám v tomto dokumente. Máme tu e, tzv. rokovanie o apele plea bargaining. Aplicada. Nos... E, dohodu o vine a treste e, a tá môže zmierniť trest. V Brazílii majú podobnú legislatívu, to však ide do extrému. V Európe máme krajiny, kde ľudia nahlasujú určité fakty a dostanú za to, ak sú zapojení do tejto nekalej činnosti sami, za odmenu zníženú sadzbu. Na druhej strane e, by sme mali rozlišovať medzi týmito dvoma rozličnými situáciami. Ak niekto sám je zapojený do páchania trestnej činnosti alebo do nejakých nekalých záležitostí, mal by mu byť ponúknutý istý benefit, ak nahlási túto činnosť, do ktorej je aj sám zapojený. Potom je tu iná kategória ľudí, jednotlivcov, ktorí nie sú zapojení do tejto činnosti. Ja neviem, ako to právne vyriešiť. Len to treba mať na pamäti a prísť s nejakým riešením. Potrebujeme si uvedomiť, že niektorí ľudia možno sami sú zapojení do páchania trestnej činnosti alebo niekalej činnosti a potom nemajú prečo nahlásiť túto trestnú činnosť, keď nebude existovať istý benefit pre nich. Ja to jednoducho len e, prezentujem, nič tým nechcem e, povedať, že by to malo byť nejak spracované do e, právnej formy, len chcem, aby sme o tom hovorili na nasledujúcich stretnutiach. V poriadku, hovorí predseda. Ukončili ste váš vstup?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 Som rada, že vedieme túto rozpravu. Boj proti korupcii, podvodom a praniu špinavých peňazí a všetkým závažným trestným činom sa v EÚ považuje za hrozbu e, vnútorného poriadku, hrozbu pre vnútorný poriadok Európskej únie. Nie je možné bojovať proti takýmto skutočnostiam a brániť vnútorný poriadok EÚ a chrániť peniaze daňovým poplatníkov, ak nechránime nahlasovateľov nekalých skutočností. Každý štát, ktorý chce odhaliť to, čo sa deje v inštitúciách, a je to nežiaduce, by mal chcieť využiť inštitúciu nahlasovateľa nekalej skutočnosti, aby E, táto inštitúcia mohla sa ozdraviť a fungovať lepšie. Tí, čo nahlásia niečo, by mali byť chránení. Samozrejme sa boja, že prídu potom o prácu, že ich budú prenasledovať a týrať. E, a to isté platí pre európske inštitúcie, ktoré sa snažia sledovať um, usmernenia komisie o ochrane oznamovateľov proti spoločenskej činnosti a týchto ľudí je možné napríklad poslať na e, práce neschopnosť alebo sa vyhlasia za ne alebo ich presúvajú z jednej inštitúcie do druhej, jednoducho musia odísť. To, týmto platia cenu za to, že niečo nahlasili. Alebo sa dostanú do väzenia. Keď však nahlásia nekalú protispoločenskú činnosť, malo, mala by sa sadzba ich trestu znížiť. Tí, čo nahlasujú ne, nežiaducú skutočnosť, jednoducho možno nemajú nič dočinenia s trestnou činnosťou. Možno to je len vec, inak. Ľudia, tí, ľudia pracujú v inštitúcii a nepáči sa im, že sa tam porušuje nejaký poriadok, nejaká právna norma v tejto inštitúcii a chcú to niekomu povedať. Chcú, aby sa veci vyriešili, aby sa lepšie pracovalo. Toto sú ľudia, ktorí nerobia nič nemorálne, nič zlé, práve naopak. Mne sa zdá, že ak inštitúcia nemieni odhaliť svoju prácu úradom, ktoré vyšetrujú e, protispoločenskú činnosť, to nie je vhodné. A nie je to len o trestnej činnosti ako takéto. to už je na samom vrcholku pyramídy, ale sú tu aj iné záležitosti. Ja som predložila pozmeňujúce návrhy tejto správe a ja osobne by som do toho zaratala aj investigatívnych novinárov, pretože je zásadne dôležité e, vyšetriť boj proti korupcii, boj proti podvodom, pranie špinavých peňazí, podobne ako sa to udialo v Panama Papers. Pozrite, koľko peňazí sa tým odhalilo, že neboli použité náležitým spôsobom. Takže máme tu aj výbor e, PAN, ktorý podal svoju správu. Vidíte, aký, aké zásadne dôležité sú tieto biele vrany, ktoré sa zastrávajú inak ako ostatní, ktorí močia. Toľko z mojej strany. Toto je môj názor. Dobre, a teraz ešte Denis za GUE. Ďakujem pekne, Claude. Myslím, že strategicky, takže paprika sme počuli Estenské predsedníctvo, ktoré hovorilo o nejakých problémoch v rade. Dalo sa to očakávať, pretože niekoľko členských štátov naozaj bude tvrdiť, že to môže byť eh, problém subsidiarity. No a na pozadí tohto som si vždy kladla otázku, či je lepšie skôr sa zasadzovať za komplexný nástroj alebo skôr za sektorálny, najmä pokiaľ ide o finančné záujmy Európskej únie, pretože ako členské štáty nemôžeme popierať, že finančné záujmy Európskej únie Uh, e, môže byť rôzne, že s tým treba e, sa zaoberať a nemôže to byť len otázka subsidiarity. Zároveň moja skupina a ja sám sme za komplexný nástroj a myslím si, že v tejto fáze je pravdepodobne dobrý nápad ísť v e, pozícii parlamentu čo najďalej. Takisto som spravodajcom pre e, výbor na kontrolu rozpočtu a stanovisko teda tohto výboru. A mali sme tú diskusiu o tom paralizme alebo o tom, že ísť e, po, po, za tým celým naraz. A treba mať na pamäti, že také predbežné opatrenie by mohol byť aj sektorálny prístup, e, čiže to je taký strategický úvod. Pokiaľ ide o pozmeňovacie návrhy k stanovisku, naozaj si myslím, že by sme nemali ísť pod tú úroveň, ktorú parlament eh, prijal tento rok na základe správy, ktorú som ja e, urobil o týchto oznamovateľoch v prípade mm, ohrozenia finančných záujmov eh, spoločenstva. To uznesenie bolo prijaté veľmi veľkou väčšinou v parlamente, takže si myslím, že by sme to mohli vnímať ako schválený, odsúhlasený text a hovorím to preto, že niekedy, eh, keď je o tú definíciu whistleblowera alebo oznávateľa proti spoločenskej činnosti, tak môžu byť dôvody na strane tých whistleblowerov pre, byť presvedčený, že je schválený text a že nemusíme opätovne otvárať celú tú diskusiu. Pozmeňacie návrhy, ktoré som predložil, sú väčšinou doslovné kopie z toho uznesenia. Myslel som si, že by to mohlo byť relevantné, lebo to neboli sektorálne, boli to všeobecné mm, vyhlásenia, to už akceptoval. A preto si myslím, že je jednoduchšia dosiahnuť kompromis aj v tomto výbore. A ešte jedna informácia, ktorá je nová, mm, v rozpočte, vybraná kontrolu rozpočtu, aj, Európska ombudsmanka jasne povedala, že ona je ochotná prispieť k tomu, o čom hovoríme ako nezávislý odkazovací alebo poradný orgán EÚ pre týchto oznamovateľov a myslím, že bola ochotná pozrieť sa na túto možnosť a to je veľmi relevantné, pretože viacerí kolegovia to hovorili, no ale uh, nie nejaká ďalšia inštitúcia nezávislá od všetkých, to je veľa byrokracie, ale keď zoberieme e, do úvahy túto ponuku Európskej ombudsmanky, že by nás tu podporila, tak by to mohlo byť efektívne a mohlo by to vlastne splniť e, cieľ. Takže preto som to vo svojich pozmaňovacích návrhoch takto vyzvihol úlohu teda ombudsmanky. A ostatné, ako som už povedal, ten text eh, v zásade vychádza z toho, na čom sme sa už dohodli. S jednou výnimkou veľmi rád som teda skonštatoval, že aj Monika Makovej hovorila o investigatívnej žurnalistike, pretože si myslím, že keď sa pozrieme na ten text eh, smernice, tak čo sa týka whistleblowerov, ale aj investigatívnych žurnalistov, tak smernici asi nie je dosť eh, ochrany a práve preto potrebujeme špeciálnu ochranu v tomto prípade práve pre týchto oznamovateľov a rovnako aj pre investigatívnych žurnalistov. Ďakujem pekne. Ďakujem, Denis. Barbara Kudrická, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ochrana uh, Whistlebloweru je veľmi potrebná, ale myslím si, že by sa to malo zameriavať a malo by to byť obmedzené iba na vyhýbanie sa e, profesionálnym dopadom, ak sa teda e, ohlásia nejaké porušenia predpisov v práci alebo vo verejnej službe. Názov hovorí o e, tom, že tí oznamovateľia pracujú vo verejnom záujme a tam to vlastne celé začína. Je dosť ťažké e, identifikovať alebo definovať, kedy ten whistleblower, kedy ten oznamovateľ koná vo verejnom záujme, kedy nie. E, máme v týchto dňoch veľa fake news a Veľa práve takýchto oznamovateľov nevychádza z nejakého záujmu alebo verejného záujmu, ale skôr chcú poškodiť možno nejakému úradu, kolegom, šéfovi. Takže hájenie, obhajovanie whistleblowerov by malo trvať dovtedy, kým to obvinenie, ktoré vzniesli, sa nepotvrdí alebo potvrdí skutočnosťami. Ak E, fakty nepotvrdzujú to, čo povedal ten whistleblower, e, ak teda podali falošnú správu, tak vtedy by tiež ten oznamovateľ e, mal čeliť nejakým právnym následkom, či už zahovaranie alebo diskreditáciu inštitúcie či zamestnávateľa. Akékoľvek výnimky by sa mali tiež týkať verejnej bezpečnosti, boja proti terorizmu, obrany, a všetkých týchto sektorov, eh, ktoré sú také citlivé. Eh, kolegyňa z SAD povedala, že by tu mal byť špeciálny úrad, Európsky úrad, ktorý bude pracovať v rôznych krajinách a bude monitorovať a bude pomáhať týmto oznamovateľov. Ja nesúhlasím. Máme už aj tak dosť problémov s úradom Európskeho prokurátora a preto si myslím, že tak, takáto myšlienka nie je veľmi realistická. Pokiaľ teda samozrejme e, to nevnímate ako nejakú podúlohu Európskeho prokurátora, ktorú by teda mohol zohrať. To je všetko, čo som chcela povedať. Ďakujem. Ďakujem. A napokon Katarína Činiči. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, ja hľadala som nejak nejaké spôsob, ako prispieť pozmeňovacími návrhmi do tejto diskusie, pretože si myslím, že je to veľmi dôležitá diskusia na európskej úrovni, aby sme mali aj takúto legislatívu, ktorá bude eh, definovať a prispievať úlohu práve takýchto oznamovateľov Eh, v prípadoch napríklad nejakých fiskálnych podvodov nadnárodných, pokiaľ ide o korupciu. Čiže takéto nejaké zásadné eh, prípady, eh, ktoré pomôžu odhaliť možno aj nejaké mm, organizované skupiny alebo nadnárodný alebo zahraničný charakter. V, vo výbore KONT sa to už diskutovalo a bolo tu uznesenie takisto s odkazom na prácu ktorá vyzvihne veľmi dôležitú úlohu týchto oznamovateľov a je potrebné aj chrániť týchto eh, jednotlivcov špecifickými právnymi ustanoveniami. Samozrejme, berú z dôvahy, rôzne idiosynkra alebo také špecifiká, ktoré existujú a tak takisto treba vyznúť otázku finančných e, e, trestných činov, znie e, užívanie fondov a tak ďalej. Čiže toto je dôležité, aby sme chránili právny štát. Čiže e, v, dám pozorňovacie návrhy, ktoré sa budú tomuto venovať. A aby tieto jednotlivci boli chránení, aby sme sa vyhli e, nejakým diskriminačným e, krokom proti týmto jednotlivcom e, rôznych prostrediach. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme mali veľmi jasné legálne kanály, cez ktoré títo oznamovateľia budú môcť e, na, oznamovať akékoľvek nezrovnalosti, ku ktorým dochádza. A samozrejme pomáha to iniciovať e, napríklad vyšetrovanie a v priebehu vyšetrovania bude absolútne nevyhnutné e, chrániť zdroje informácií. Čiže opäť ochrana je absolútne nevyhnutná. A napokon mám pocit, že tento konkrétny text E, samozrejme obsahuje rôzne prispôsoby, teda bude potrebné ho prispôsobiť e, cez pozmeňovacie návrhy, ale je to veľmi dôležité a fakt, že sme otvorili túto konkrétnu tému, e, čiže začíname pracovať na ochrane týchto jednotlivcov. Ďakujem pekne. Pán Melio? Pán predsa, nie som si istý, že kolegyňa Makovej ma pochopila osoba pracuje v inštitúcii a je súčasťou faktov, na ktoré chce upozorniť. Napríklad, tak e, teda niekto dal slovo, alebo si myslel, že možno, a myslí, že je súčasťou tých faktov, ktoré chce oznámiť, je alebo nie je takýmto oznamovateľom. Nehovorím o odsudených, hovorím o osobe, ktorá pracuje v inštitúcii. Mm, on si možno povie, že no asi to nie je úplne korektné, chcem to oznámiť, ale možno bude proti mne vyšetrovanie vedené, alebo budem považovaný za vinný, za niečo, čím si nie som istý a v tomto prípade teda poviete, nepoviete nič. Po druhé, Mal by alebo nie mať takúto ochranu v tomto prípade nie ako odsudená osoba a Uh, e, on opodstatňuje to, to dohodu o vine a treste v končnom sledku, lebo ak vy ste prokurátor, tak asi by som sa chcel na vás obrátiť s tým, že nie som si istý, či som z niečoho vinný, ale chcem to oznámiť, ak ma budete chrániť. Ak týchto ľudí postavíte mimo toho všeomecného rámca, tak mnohé z tých skutočností nebudú vyšetrené, pretože ľudia sa budú báť veľmi jednoducho. Takže ja som nehovoril o odsudených, hovoril som o tej hranici, kde by sa mohlo ocitnúť, e, a teda kde by mohlo byť e, veľa tých prípadov vyšetrených. Dobre. E, teda nepúšťajme sa teraz do nejakého dialógu, vrátime sa k Majte možno prezentuje ako spravodajkynia nejaké závery. Nech sa páči, veľmi dobrá rozpráva to bola. Áno, veľmi pozorne som počúvala. Ak niekto pochybuje o tom, že mm, sa blížime k novým časom, stačí len, aby si vypočul túto diskusiu. čo je teda legálne, čo nie, čo je právne, čo nie. Takže to sú tie problémy, ktoré musíme zohľadniť v tejto súvislosti. Ako sa nám to môže podariť, aby teda nejaké falošné údaje, aby sme teda nechránili osoby, ktoré e, predkladajú takéto informácie. Čiže musí, naozaj, e, musí nám ísť o verejného záujmu. No a to, čo nám pomôže, je, že sa budeme e, obracať na to, ako my ako výbor môžeme prispieť e, teda tomu dnešnému výboru a potom nejde o to, že budeme niečo uprednostňovať alebo nie, mali by sme to uplatňovať tak, ako je to správne, ale dochádza teda k trestnej činnosti a sú tam aj cezhraničné aspekty, a musíme ako parlament konať, čiže musíme odlišovať medzi tým, kde je tá hranica medzi primeranosťou alebo striktnosťou v práci, ktorú musíme urobiť my. No a zaznamenala som si všetky tie cenné príspevky, ktoré ste predniesli, čo sa týka praxe, z vlastných skúseností. Ehm, no a zajtra si myslím, že sa dopracujeme k prvému návrhu kompromisu, aby sme teda ehm, videli, aké je naše východisko, s ktorým môžeme pracovať a ako môžeme teda prispieť k zlepšeniu textu. Takže ďakujem veľmi pekne. Naozaj uh, zohľadním všetko to, čo ste povedali. Ďakujem pekne. Ďakujem Majte a ďakujem všetkým, ktorí ste sa zúčastnili na tejto rozprave. A očakávali sme, že spravodaj sa začne o 17. S, pokiaľ ide o to sexuálne zneužívanie detí. A spravodajkyňa tu ešte nie je, takže počkáme 10 minút. Takže dajme si do 5. prestávku ale naozaj prosím o 5. presne. A uvidíme, kedy teda príde spravodajkyňa na bod 18 o 5. Um, kolegovia, takže začneme. Potom máme ešte dve dlhé hlasovania, takže tí kolegovia, ktorí budú neskôr, eh, chcem zabezpečiť, aby sme mali skutočnú diskusiu. Takže to je na pripomenutie. Mali sme 11. marca uznesenie k, zneuživ, teda, e, k tomu zneužívaniu detí. Je to e, teda vypršala tam lehota na transpozíciu 18. E, septembra 2013 a my sme mali urobiť podrobnú analýzu súčasného rámca politika pravidiel, pokiaľ ide o boj proti zneužívaniu detí, na, pri, teda na základe implementácie tej smernice, čiže e, na základe toho náš výbor zadal e, štúdiu o e, teda sexuálnom obťažovaní detí online a offline. Takisto bol zverej, bola zverejná, zverejná mm, interná dopadová štúdia. Dnes si teda môžeme vypočuť prezentáciu návrhu správy našej spravodajkyne pani Koraca Bild. A teda bez nejakého ďalšieho úvodného slova e, si môžeme vypočuť prezentáciu Anna Marie. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, Klod. Ďakujem všetkým, e, že prišli. Možno niektorí si spomínate, keď sme pracovali spoločne počas predchádzajúceho mandátu na, tomto veľmi, na tejto veľmi historickej správe. Naozaj dosiahli sme e, jasné minimálne štandardy, definície a sankcie a opatrenia na predchádzanie zneužívania a na ochranu obetí. Po 6-7 rokoch eh, od nadobudnutia účinnosti v roku 2013 eh, sú dôvody na spokojnosť, ale mnoho dôvodov aj na obavu a eh, preto treba vyvíjať tlak na členské štáty, aby pri, pokračovali s implementáciou a realizáciou. Chcem poďakovať komisii za obe správy, ktoré predložili pokiaľ ide o transpozíciu smernice a umaž, um, beriem na vedomie technické problémy, ktoré komisia mala pri získavaní informácií e, od členských štátov, ale jednoznačne e, musíme od komisie sa dozvedieť trošku viac aj od členských štátov o tom, ako implementovali e, a potrebujeme teda viac dôkazov o e, dodržiavaní legislatívy. My sme našu prácu založili na skutočne podrobnej analýze e, z e, výskumnej služby Európskeho parlamentu. Je to veľmi dobrá štúdia, ktorú teda máme v parlamente, za čo ďakujem. A mali sme tri vypočutia, kde bol Europol, Interpol, experti z občianskej spoločnosti, z takýchto e, link, liniek dôvery, pomoc a tak ďalej, takisto zasočovia Národnej prokuratúry, celá tá komunita, ktorá je tak povedať na frontovej línii a pracuje a bojuje proti e, zneužívaniu detí, proti obťažovaniu. Takisto tam boli kolegovia z Interpolu, e, z nejakých v USA a ja som naozaj veľmi rada, že môžeme odviesť takúto podrobnú prácu v parlamente. E, v našej správe. Identifikovali sme niekoľko kľúčových nedostatkov v aplikácii smernice a navrhujeme špecifické odporúčania členským štátom, ako zlepšiť implementáciu. E oblasti, kde je potrebná intervencia, to je hmotné právo trestné, e, vyšetrovanie, e, podpora ochrana obetí, teda to sú tie články 20, to je článok 25 eh, smernice. No a veľmi stručne, pán predseda, by som sa chcela eh, viedriť k bodom, ktoré chceme na dnes. Chcem byť veľmi konkrétny, čo sa týka trestného práva. Vyzývame členské štáty, aby posilnili ustanovenia o sexuálnom zneužívaní detí, o e, groomingu a iných formách navádzania e, takisto mm, príťažujúce okolnosti, e, pokiaľ ide o páchanie takéto činnosti na e, deťoch blízkych, tak e, mm, pokiaľ ide o zniženie online, offline, na 70 týchto trestných činov sú v podstate páchané fyzicky a často osobami, ktoré tie deti poznajú, ktoré si získajú dôveru tých detí alebo sú nejakej pozície autority. Takže musíme zabezpečiť e, zodpovednosť právnych subjektov, pretože veľmi často je tu nedostatok dozoru alebo monitorovania, čo vlastne napomáha páchaniu týchto trestných činov. Takisto máme už od roku 2011. Musíme si uvedomiť, že sú aj nové a druhé trestné činnosti, najmä online, ktoré sa týkajú celej generácie, najmä dievčat napríklad e, vymáhanie sexu, e, táto um, pornografia za odplatu a tak ďalej. Videli sme, že dievčatá páchali e, na internete napríklad samovraždy a je naozaj urgentné prijať konkrétne opatrenia na potlačenie tohto javu. Druhá časť sa týka vyšetrovania in, síhania. Musíme predlžiť prelčacie obdobie pri takýchto trestných činoch, pretože inak sa môže stať že často e, sa tie činy vyšetrujú až dlho po ich spáchaní, čiže e, to prenosacie obdobie malo začať plynúť až od nadobudnutia plnoletosti obete. E, musíme využiť existujúce vyšetrovacie nástroje, ktoré máme na úrovni EÚ, napríklad Európsky vyšetrovací príkaz, Európsky zatýkací rozkaz. Europol a Eurojust by mali byť posilnené, aby bojovali proti tre- takýmto kriminálnym sieťam, pretože, čas- pretože často fungujú cezhranične, používajú veľmi sofistikované prostriedky, niektoré dokonca cezhraničné. A Europol a Eurojust musia mať potrebné zdroje v, tejto, v tomto úsilí. Chcem naozaj poďakovať za obrovskú prácu, ktorú odvádzajú a m, mm, treba teda šíriť tie osvedčené, tú osvedčenú prax medzi členskými štátmi. Mimoriadnú pozornosť treba venovať situácii detí e, migrantov a detí bez prievodu, maloletých bez sprievodu. Naozaj e, veľa z toho udialo od prijatia smernice. Sú mimoriadne zraniteľné, pokiaľ ide o pášovanie, pašovanie, zneužívanie, vykoristovanie a e, treba teda posilniť výmenu informácií, treba e, posilniť spoluprácu medzi spravodajskými službami a treba posilniť interoperabilitu databáz a spoluprácu medzi orgánmi e, presadzovania práva. Tretí bod, prevencia. E, žiadame členské štáty, aby prijali preventívne programy, programy intervencie, v vrátane programov vzdelávania pre všetkých dotknutých aktérov, ktorí sú v kontakte s deťmi. Ako viete, v balíku um, teda pre azyl máme aj vzdelávanie pre eh, tých eh, vlastne opat- opatrovateľov nesprevázaných maloletých a potom je tam povinná kontrola tých, ktorí sú v kontakte s deťmi tá, od učiteľov až po opatrovateľov eh, a takisto e, musia byť definované, povedzme, eh, skutkové podstaty, mm, stresne sa zvia tak ďalej. Štvrtý bod, eh, a podpora a ochrana obetí. Tu chcem najprv zložiť hold, vzdať hold obrovskej práci občianskej spoločnosti. Všetky orgány, pre právo, s ktorými sme hovorili, povedali, že o, spolupráca s občianskou spoločnosťou je skutočne kľúčová. A, a takisto stojíte pred a, skutočnosťou, že eh, ľudia v uniforme nie eh, automaticky si získajú dôveru detí, ale skôr tí pracovníci vládiek. Eh, to majú jednoduchšie, keď pristupujú k deťom, keď s deťmi rozprávajú, keď ich identifikujú, získavajú ich dôveru. No a takisto odvádzajú veľmi dobrú prácu pri identifikácii materiálov online. Takže žiadame členské štáty, aby sa podelili o osvedčenú prax, pokiaľ ide o ochranu obetí, aby sme sa vyhli dvojitej viktimizácii. Tu si chcem vyzvihnúť príklad švedského detského domu. Zasudcovia boli na jednom z našich výpočutí. Je to skutočne vynikajúci model, ako vlastne chrániť obete. No a samozrejme, treba plne implementovať smernicu týkajúcu sa práv obeti, Piatý bod blokovanie, e, to je člán, o odstranie blokovanie článok 25. Iba polovica členských štátov transponovala tento článok a to je naozaj polutovania hodné, pretože iba takto je možné zablokovať obrázky a zablokovať prístup na web stránky. A vyzývame teda členské štáty, aby plne implementovali článok 25 a vrátanie blokovania materiálov, e, ktoré zobrazujú sexuálne zneužívanie detí e, je naozaj e, naliehavé mm, urychliť tieto procesy odstraňovania takýchto materiálov z internetu, vrátane e, princípu proporcionality a chceli by sme, aby kolegovia e, sa zamysleli nad možnosťou využiť také rýchle zmrazenie je potrebné pravidelne updateovať eh, zoznam, teda čierny, čiernu listinu takýchto web stránok. Niektoré z tých najhorších web stránok sú ešte stále online a naozaj by mali byť e, zablokované do niekoľko hodín od identifikácie. A takéto čierne listiny by si mali členské štáty medzi sebou e, zdieľať, takisto s Europolom, s Interpolom. E, a posilnená spolupráca s mm, branžou online je veľmi dôležitá. Štrukturovaný dialog s platformami, takisto to, čo robí komisia, je kľúčové. Investovať do technológií, e, týchto platformiem. A ja, kolegovia, s som do správy teda zapracovala aj to, že technológia sa vyvíja. Samozrejme, že musíme byť eh, pripravení na budúcnosť, musíme byť otvorení v čase tej digitálnej revolúcie, musíme byť pripravení na technológie, nech už sú kdekoľvek. Eh, a nikdy eh, určite nenahradia ľudský faktor, že potrebujeme viac policajtov, viac orgánov činných trestného konaní, ale musíme využiť nástroje, ktoré sú k dispozícii, tie nám môžu pomôcť a musí byť povinné pre poskytovateľov internetových služieb aktívne nahlasovať e, zneužívanie detí, ak takéto niečo odhalia a musí sa posilniť e, úloha týchto tiesnevých liniek a musia mať primerané zdroje. Takže, pán predseda, teraz e, uskončím svoje vystúpenie, teším sa na to, že si vypočujem kolegov, potom na záver na tú diskusiu zhrniem. Chcem len povedať, že všetci dotknutí aktéry musia zdieľať svoju zodpovednosť. Ďakujem pekne. Thank you very much. Veľmi pekne ďakujem Áno Marie za úvodné slova. Máme 30 minút na tento bod, čo eh, samozrejme nestačí, veľmi ma to mrzí. Okrem toho máme 18.32 e, rozsiahle hlasovanie. Máme tu e, Miriam a Natali, tieňových spravodajcov, tieňové spravodajkynie. Katarína, kto ešte by sa chcel prihlásiť o slovo? Takže traja rečníci, tieňovi a Katarína a poprosím, aby ste sa ostatní nehlásili, pretože musíme o 17.30 pristúpiť k hlasovaniu a potom si vypočujeme e, e, záver od e, Anny Marie. Mariem Dali, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. A úvodom by som chcela uvítať správu pani Krazabild. Myslím si, že pochádzajú na dôležité problémy zo správy E, komisie v oblasti boja e, so zneužívaním detí online. V mene našej politickej skupiny socialistov a demokratov by som chcel vypichnúť ešte niekoľko vecí. Celá naša skupina by chcela poukázať na niečo, čo považujeme za mimoriadne dôležité. Nie nič e, pornografické v súvislosti so znižovaním. Zneužívanie, zneužívanie, sexuálne zneužívanie je to, čo to je. Musíme to tak aj volať. Detská pornografia, keď e, e, mm, to označím za pornografiu, to je veľká urážka obeti sociálnych pracovníkov mimo vládiek, e, ďalších organizácií a tých, kto sa prihovorajú za práva detí. Hovoril som s obetemi takéhoto zneužívania ktorých informácie sa dostali na internet. E, žiadam vás, e, aby sme ich podporili, aby toto zneužívanie sa nazývalo práve zneužívaním a ničím iným. Druhá poznámka. E, zatiaľ, čo vítam túto správu, mám pocit, že mal by byť odvážnejší, pokiaľ ide o primárne príčiny. Napríklad neviem, aký má zmysel overovať osoby, ktorí nemajú priamú interakciu s deťmi Mám na mysli programovátorov alebo cestovné kancelárie. Zatiaľ čo sa domnívam, že všetky osoby, ktoré eh, prichádzajú do, eh, do kontaktu s deťmi, by mali mať takúto previerku. Chápem, eh, že nás nepokojuje otázka hm, sexuálneho turizmu vo k deťom o tom hovorila e, predsednička, e, poslankyňa Moody vo svojom stanovisku, ale musíme si uvedomiť, že to sa deje neregulovanie na čiernom trhu a preto e, nanúcovať všetkým kanceláriám takúto previerku by nebolo správne. Tretia poznámka. E, nutiť členský štát, aby zablokoval e, materiál, ktorý zneužíva sexuálne zneužíva deti, namiesto toho, aby to stiahol, bude znamenať, že materiály budú stále online a to bude naďalej prispievať k takémuto zneužívaniu. Bez toho, aby sme nutili poskytovateľov služieb, e, aby stiahli takýto materiál pod hrozbou trestného stíhania, nič nedosahneme. Toto znižovanie bude stále prítomné v režime online a ľudia to budú môcť vidieť. Mali by sme prestať e, trvať na blokovanie týchto materiálov a chceme naozaj pomôcť e, obeťom. Musíme im poskytnúť pra, e, prerogatívy právneho štátu, vrátanie e, súdneho pojednovania a možnosti nápravy. Podľa nášho názoru e, obete si zaslúžia lepšie zobchádzania a napokon e, bolo by som rada, keby sme sa viac snažili poskytnúť väčšie možnosti obeťom. A to viacerými spôsobmi. Vrátanie zistenia súkromia takýchto obetí. Napríklad v Nemecku potom, ako v krajine sa uplatnili zákony na uchovanie informácie, tento počet trestných činov sa znižil. Musíme si uvedomiť, že anonimita existuje pre obete a je to zôvodnené, aby sme sa nedostali do situácie, keď obete nevolajú na horúce linky, pretože sa obávajú, že ich súkromie nebude chránené. Takže záverom, aj v niektorých ďalších oblastiach budeme prekladať svoje pozmenujúce návrhy, ale v svojom stručnom slove som chcela vypichnúť najdôležitejšie. Ďakujem pani spravodajkyni za návrh správy a dúfam, že počas rokovania s tenujemi spravodajcami dospejeme k pragmatickým riešeniam, ktoré zohľadňujú potreby obetí. Ďakujem pekne. Mm, chápem to tak, že predložíte aj viac ďalšie pozmeňujúce návrhy, ale teraz ste vypichli najdôležitejšie. To je veľmi dobré vzhľadom na časový tlak v mene ALDE Natalie Grisberg, nech sa páči. Ďakujem pekne, Klod. A ja tiež ďakujem eh, eh, Marii za eh, veľmi komplexnú prácu, ktorú vidie spolu s deňovými spravodajcami. Ďakujem pekne za obsah správy. Takisto ako podpredsednička medzi skupiny pre ochranu práv dieťaťa. Musím povedať, že sme presvedčení, že boj, ktorý tu zvádzame, je veľmi dôležitý a myslím si, že pani spravodajkyňa veľmi elegantne prispieva k tomu. E, e, smernica Európskej únie pochádza z roku 2011 a mala by byť transponovaná v roku 2013, avšak viaceré štáty to tak ešte neučinili. E, Komisia spomína, že je to správne hľadiska e, zložité, ale považujeme toto meškanie za nepriateľné. Hovoríme teraz o sexuálnom zneužívaní detí. Domnívam sa, že mohli by sme sa viedriť trošku kritickejšie, pokiaľ ide o celkovú tonalitu tejto správy a nie len eh, konštatovať eh, to, čo konštatuje komisie. Niekedy eh, vystupujeme príliš diplomaticky alebo zdržanlivo voči komisii. Komisie trval rok, kým vypracovala správu. Mali sme veľmi zaujímavé stretnutie tenových spravodajkyň iba pred chvíľou a viacere z nás sme zdôrazňovali, že chýbajú nám konkrétne čísla, ktoré by mohli byť e, podkladom pre e, našu politiku. Ale teraz konkrétne k možným pozmeniacim návrhom poviem, že som veľmi spokojná s tými doplnkami e, v súvislosti so sexuálnymi trestnočinnosťou voči deťom a je veľmi presvedčivá časť správy ohľadom prevencie články 23 až 24 smernice. A ešte ďalšia pripomienka, ktorá sa pravdepodobne dostane aj do mojich pozmenujúcich návrhov. Záležitosť čísel v správe. Neviem, nakoľko je to dôležité. Nemali by sme e, zrejme miešať e, hrušky s jablkmi. A takisto ešte predtým, ako e, vzniknú nové blokovacie technológie, Bola by som rada, keby sme trocha viac dorazňovali potrebu odstranenia týchto materiálov a zatvorenie príslušných e, websajtov s tým, aby štáty e, si počinili lepšie e, v oblasti odstraňovania materiálov alebo odstraňovania týchto materiálov a nie obmedzovali sa iba na ich blokovanie. Takže celko túto správu považujem za veľmi dobrú a domnievam sa, že budeme môcť pokročiť v riešení tejto problematike. Ďakujem pekne, Natali. Katarína, môžem e, ťa požiadať, aby si sa zmestil do troch minút, dve, tri minútky, lebo budeme musieť e, hlasovať. Ďakujem pekne, Klod. Budem veľmi stručná. Ďakujem pekne Anna Maria Koraca eh, Bild za skvelú, vynikajúcu prácu na tejto správe. Som podpredsednička eh, podskupiny eh, pre práva maloletých detí. Veľmi nám záleží na riešenie tejto problematiky. Hovorili sme o veľmi dôležitom hľadisku, najmä koordinácii boja proti tejto trestnej činnosti je tu veľa eh, eh, práce pre Europol a Eurojust, to sú veľmi dôležité inštitúcie a treba posilňovať spoluprácu medzi nimi na všetkých úrovniach. Ďalším dôležitým hľadiskom pre mňa je odkaz na nové formy sexuálnej trestnej činnosti online. Častokrát maloleté deti sa stávajú obeťami takéto trestnej činnosti. Eh, to má dramatické následky a musíme mm, Eh, vyzývať aj predstaviteľov občianskej spoločnosti, aby pomáhali štátnym inštitúciám eh, bojovať s touto trestnou činnosťou zameranou na malolety. Takisto mm, mm, je veľmi dôležitá aj prevencia. Eh, v tejto súvislosti treba konať na všetkých úrovniach s tým, aby sme zistili prevenciu trestnej činnosti voči maloletým deťom, musíme e, získovať podporu všetkých vrstiev spoločnosti. E, deti totiž e, začínajú pracovať s počítačmi už vo veľmi útlom veku a sú vystavené viacerým rizikám. Treba urobiť viac vo mnohých ohľadoch Mnohí kolegovia už to spomenuli. Treba konať efektívnejšie proti obchodovaniu s materiálmi, ktoré zobrazujú zneužívanie e, detí. Treba e, trvať na oznamovanie takýchto aktivít, na odstraňovanie e, materiálov z webových stránok, otázky ochrany obetí Treba zaistiť, aby takáto ochrana bola komplexná, vrátanie poskytnutia psychologickej podpory maloletým eh, deťom, ktoré sa stali obeťami takéhoto zneužívania. Treba aj eh, eh, riešiť otázku sociálneho, sexuálneho zneužívania migrantov. Ďakujem pekne. Anna Marie, dve minútky poprosím. Veľmi pekne ďakujem. S veľkým potešením e, môžem konštatovať so všetkými tieňovými spravodajcami. Máme skvelú spoluprácu. Ďakujem im a sekretariatom a asistentom. V otázke detskej pornografie veľmi stručne e, do správy sme nemohli dostať všetko, ale e, v pozmenujúcom návrhu budem žiadať, aby detská pornografia sa nahradila sexuálnym zneužívaním. Samozrejme, v správe nemôžeme trvať na zmene názvu smernice, ale nikde vo svojej práci nepoužívam výraz detská pornografia. Budeme žiadať komisiu, aby zmenila názov. E, súhlasím, že treba viac trvať na odstraňovaní materiálov a nie na ich blokovaní. Ďakujem takisto aj e, e, medzi e, výborovej skupiny, kde som spolu s Katrínou spolupredsednička. Ďakujem tenevým spravodajcom. Musíme presadzovať politiku nulovej tolerancie vo vzťahu k sexuálnemu zneužívaniu detí, bojovať s beztrestnosťou a musíme spolupracovať aj s občianskou spoločnosťou. V otázke komisie áno, súhlasím, že toto meškanie je nepriateľné, vieme, čím je to spôsobené, ale v našej správe sa snažíme byť konstruktívni, snažíme sa e, e, dívať e, do budúcnosti, že dáme komisiu, aby pravidelne informovala EP, aby nám priblížila následné kroky s osobitným zreteľom na zabezpečenie plnenia zákonov s tým, aby sme posilnili ochranu detí a zase presazujeme politiku nulovej tolerácie, ako od pán predseda. Záverom by som chcela povedať, že hovoríme tu o otrasných trestných činoch páchaných na deťoch, dokonca aj vo veku dvoch rokov. A jeden policajt zo Štokholmu, ktorý pracuje e, v oddelení pre mm, nezvestné deti, obete sexuálnej trestnej činnosti. Hovoril mi, hovoríme o deťoch vo veku menej ako 15 rokov a mm, títo deti e, prežili e, obrovskú traumu a mm, budú trvať roky, kým sa z nej zotavia. Ďakujem pekne vám a aj tieňovým som Termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 18. júla. Kolegovia, presne o 17.30 musíme zaňať, začať hlasovanie. Ako zvyčajne budeme hlasovať e, elektronicky, ako vždy, takže o dve minútky poprosím.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 kolegovia, poprosím vás, e, aby ste sa usadili. Máme pred sebou dva rozsiahle hlasovacie zoznamy. Všetci sme pripravení. A e, hovorím to, aby sme sa v skutku pripravili. Ľudia s kartičkami ako pán Engel. Barbara, nezabudni e, použiť kartičku. Presne tak. Všetci e, ste pripravení? Dobre. Posadte sa, prosím. kolegovia, prvé hlasovanie. Elizabeth eh, Vozenberg. Návrh správy o boji proti kybernetickej trestnej činnosti. Ak pani poslankyňa eh, eh, nechce vysloviť, môžeme hlasovať? Môžeme. Budete hovoriť, alebo môžeme začať hlasovanie? Vážne pán predseda, veľmi pekne ďakujem. V prvom rade by som rada poďakovala tieňovým spravodajcom za skvelú, dôležitú prácu, ktorú odviedli. Veľmi dobre sa nám spolupracovalo. Ďakujem pekne za všetky pozmenujúce návrhy a kompromisné pozmenujúce návrhy. Myslím si, že návrhom tejto správe vysielame veľmi dôležitý politický signál v oblasti boja proti kybernetickej trestnej činnosti. Takže môžeme začať eh, hlasovať. Najprv 8 ústnych pozmeňujúcich návrhov. Prvá, mm, prvý ústny pozmeňujúci návrh číslo 1. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Príjma sa. Pozmeňujúci, ústny pozmeňujúci návrh číslo 2. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválené. sa návrh 3, Úsny. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schváľuje sa pozmením sa návrh 4. Končím hlasovanie. Prijíma sa sa návrh 5, ústny. Uzatváram hlasovanie schválený ústny pozmeňujúci návrh 6. Končím hlasovanie. Schválený ústny pozmeňujúci návrh číslo 7. Končím hlasovanie. Schválili sa ústny pozmeňujúci návrh 8. Končím hlasovanie schválený. sa na vrch 1. Končím hlasovanie. Schválený. 2. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválený. sa na vrch 3. Končím hlasovanie. Štvorka, nech sa páči. Končím hlasovanie. Schváľuje sa. Pozmeňujem sa vrch 5. Hlasujeme. Ehm, 6. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schváluje sa 7. Končím. Príjma sa 14. Končím hlasovanie. 9. Končím hlasovanie. Schváluje sa. 10. Končím hlasovanie. Schvaľujú sa. 11, 12, 13 sa stiahuje. 15. Končím. Schvaľujú sa. 16. Uzatváram hlasovanie. Zamietá sa 17. Končím hlasovanie. Schvaluje sa. 18. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 19. Končím hlasovanie. 20. Končím hlasovanie. Schváľuje sa 21. Končím hlasovanie. Schváľuje sa 22. Končím hlasovanie. Príjma sa 24. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 25. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 1. Úvodné stanovenie A. Končím hlasovanie. Schváľujú sa. 26. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 29. Končím hlasovanie. Príjma sa. 32. Končím hlasovanie. Svaluje sa. 33. Končím hlasovanie. Svaluje sa. 34. Končím. Príjima sa kompromisný návrh 2, úvodné stanovenie B. Končím. Príjima sa. Pozmeniť sa návrh 42. Uzatváram hlasovanie. Zamietá sa. Kompromisný návrh 3, úvodné stanovenie C. Nech sa páči. Končím hlasovanie. Schváľuje sa. 49. Končím. Príjima sa. 50. Končím hlasovanie. Príjma sa. na vrch 4, Úvodno stanovenie D. Končím hlasovanie. Príjma sa. Pozmením sa vrch 56, nech sa páči. Končím hlasovanie. Príjma sa 57. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 58. Končím hlasovanie. Príjma sa. Kompromisný návrh B. Úvodné ustanovenie E. Končím hlasovanie. Príjma sa. Kompromisný návrh 6. Úvodné ustanovenie F. Končím hlasovanie. Príjma sa. 66. Nech sa páči. Končím hlasovanie. Príjma sa. Kompromisný návrh 7. Nech sa páči. Končím hlasovanie. Príjma sa. 75. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 77. Končím hlasovanie. Príjma sa 78. Končím hlasovanie. Príjma sa. Kompromisný návrh 8. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Príjma sa. Kompromisný návrh 9. Končím hlasovanie. Príjma sa. Pozmení sa návrh 89. Končím. Zamieta sa. 90. Končím hlasovanie. Príjma sa. 92. Končím hlasovanie. Príjma sa. 93. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 94. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 96. Končím hlasovanie. Príjma sa. na návrh 10. Končím hlasovanie. Príjma sa. Kompromisný návrh 11. Končím hlasovanie. Príjma sa. Kompromisný návrh 12. Príjma sa. 109. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromisný návrh 13. Končím. Príjma sa. Kompromisný návrh 14. Končím hlasovanie. Príjma sa. 120, eh, pardon, 119. Končím hlasovanie. Príjma sa. 128. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 129. Končím hlasovanie. 130. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 131 a 132 sú e, identické po zmeniu sa návrhy. Končím hlasovanie. Zamietajú sa 133. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 134. Končím hlasovanie. Príjma sa. 135. Konec hlasovania. Zameta sa. 137. Končím hlasovanie. Príjma sa. 138. Končím hlasovanie. Príjima sa 147. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromisný návrh 15. Končím hlasovanie. Príjma sa. 152. Nech sa páči. Končíme. Zamieta sa. 153. Končíme. Príjma sa. 154. Končím. Príjma sa 155. Closed. Končím hlasovanie. Schválené. 156. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 162. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválené. 158. Hlasujte, prosím. Hlasovanie končí. Schválené. 159. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválené. 160. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania schválené. 163, hlasujte prosím. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 164, hlasujte prosím. Končím hlasovanie. Schválené. 165. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 166. Hlasujte, prosím. Veľmi zamietnuté. 167. Hlasujte, prosím. Koniec. Schválené. 168. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 169. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Schválené. Kompromis 16. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválené. 175. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválené. 176. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Schválené. Kompromis 17. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. EPP malo o jedného navyše. Mohli by ste to prosím upraviť? EPP e, hlasuje neskôr, ako je zvyknuté. Roberta, ďakujem. Teraz končím hlasovanie. Schválené vôbec o nič nejde, ale dobre. Kolegovia, hlasujme 185. Hlasujte, prosím. K 185-ke hlasujeme. Koniec tohto hlasovania. A je to zamietnuté. Kompromis 18. Hlasujte prosím o ňom. Koniec tohto hlasovania. Schválené. Kompromis 19. Hlasujte prosím. Koniec tohto hlasovania. Schválené. Kompromis 20. Hlasujte, prosím. Koniec. Schválené. Pozmeňujúci návrh 203. Hlasujte, prosím. Končím. Schválené. 204. Hlasujte, prosím. Končím. To bolo zamietnuté. 205. Hlasujte, prosím. Koniec. Schválené. 207. Hlasujte, prosím. Koniec. Zamietnuté. 208. Hlasujte, prosím. Koniec. Zamietnuté. Dve, kompromis 21. Hlasujte, prosím. Koniec. Schválený. Kompromis 22. Hlasujte, prosím. Končím schválený. 209. Hlasujte, prosím. Koniec. To je zamietnuté. Kompromis 23. Hlasujte, prosím. Koniec tohto hlasovania. Schválený. 221. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Zamietnutý. 2, 2, 3. Hlasujte, prosím. Koniec tohto hlasovania. Zamietnuté. 2, 2, 4 až 2, 2, 8 v jednom bloku je leto. Už mi odsúhlasíte všetko. Takže hlasujeme v bloku 224 až 228. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie o tomto bloku. Zamietnuté. Kompromis 24. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválený. 2, 3, 4. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 235. Hlasujte, prosím. Koniec. Schválené. 236. Hlasujte, prosím. skončím. Zamietnuté. Kompromis 25. Hlasujte, prosím. Koniec. Schválený. Kompromis 26. Hlasujte, prosím. Schválený. hlasy z pléna, ktoré nejdu do mikrofónov. E, socialisti robili chybu. Opakujeme hlasovanie, ale keďže máme leto, tak neoverím si to v pravidlách. Hlasujeme opäť o kompromise 26. Každý hlasuje za plusko? Ako to je? Teraz máme ECR navyše o jedného. To je iné, ako keď je o, v EPP jeden navyše. Ďakujem, Daniel. Ďakujem. Končím hlasovanie a je to zamietnuté. Dobre. A teraz už chceme skončiť s tým hlasovaním. 2, 4, 5. Hlasujte, prosím. Nie? O tom nie? Nezačínajte, prosím vás. Nezačínajte si so mnou. Ja vždy hovorím 2, 4, 5. A je to tak. Mám tu aj koordinátorov. Koniec tohto hlasovania. Zamietnuté. 246. Hlasujte, prosím. Koniec. Zamietnuté. 2, 4, 7, 2, 4, 8 až 2, 5, 2. Ten blok. Hlasujte k nemu, prosím. Koniec. Schválené. 253. Hlasujte, prosím. Nie, ospravedlňuje sa predseda. Urobil som chybu. Prepačte. Kompromis 27. Kompromis 27. Hlasujte, prosím. Koniec tohto hlasovania. Schválené. Pozmenujúci návrh 270. Hlasujte, prosím. Končím toto hlasovanie. Zamietnutý. 27. Jednotka. Hlasujte, prosím. Vymieňate si sedadla, tak ešte stále možné hlasovať 271. Až teraz je ukončené hlasovanie a je to schválené. 272. Hlasujte, prosím. Môžeme to ukončiť, toto hlasovanie. Zamietnuté. 273. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválené. 274. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 275. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválené. 276 až 279 sú vlastne identické. Hlasujeme o oboch. Koniec. Schválené. Kompromis 28. Hlasujte, prosím. Konec. Schválené. Kompromis 29. Hlasujte, prosím. Konec. Schválené. Kompromis 30. Hlasujte, prosím. Koniec. Schválené. 294. Hlasujte, prosím. Closed. Koniec. Schválené. 295. Hlasujte, prosím. Koniec. Schválené. 296. Hlasujte, prosím. Koniec tohto hlasovania. Schválené. 297. Hlasujte, prosím. Koniec tohto hlasovania. Schválené. 299. Hlasujte, prosím. Koniec. schválené. Kompromis 31. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválené. 3, 0. 3 alebo 4. Hlasujeme o 303. Hlasujte, prosím. 303. koniec tohto hlasovania. Ale socialisti a demokrati mali o jedného, navyše pri tomto hlasovaní Birgit. Socialisti a demokrati o jedného, navyše. Dobre, upravme to. Teraz končíme hlasovanie a zamietnutá je 303. 300. Hlasujte, prosím. Končím toto hlasovanie. Schválené. Kolegovia, kompromis 32. Hlasujte, prosím. Konec tohto hlasovania. Schválené. Kompromis 33. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis 34. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválené. 3, 2, 2. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválené. 3, 2, 3. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 3, 2, 5 a 3, 2, 6 sú identické. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválené. 3, 2, 9. Hlasujte, prosím. K 3, 2, 9 hlasujeme. Koniec. Zamietnuté. 3, 3, 0. Hlasujte, prosím. Koniec. Zamietnuté. 3, 3, 1. Hlasujte, prosím. Konci, končím hlasovanie. Zamietnuté. 3, 3, 2. Hlasujte, prosím. Konec tohto hlasovania. Zamietnuté. 333. Hlasujte, prosím. Koniec. Zamietnuté. 334. Hlasujte, prosím. To sme mohli robiť v bloku, nie? Končím hlasovanie. Zamietnuté. 3, 3, 5 a 6 sú identické. Hlasujte k obom. A koniec tohto hlasovania. Prešli. Kompromis 35. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 338. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. 3, 3, 8. Ešte stále teda... Nie, už sa to ukončilo. príliš neskoro, prosím. Hlasovali ste všetci? Máme to v poriadku? Alebo opäť začníme teda hlasovať. Otvorím to. Ak eh, hovorím príliš rýchlo, tak mi to niekto povedzte nikto nič nehovorí, tak sa mi zdá, že je všetko v poriadku. Takže mohli by sme sa sústrediť na hlasovanie o 338 opäť. Prosím, hlasujte k 338. A trošku tichšie poprosím. Končím hlasovanie. Schválené. 339. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválená. 337. Hlasujte, prosím. Končím toto hlasovanie. Zamietnuté. 340. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 101. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Schválené. 3, 4, 1. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválené. 3, 4, 3 a 3, 4, 4 sú identické. Hlasujeme o oboch. Koniec. Sú zamietnuté. 3, 4, 5. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 3, 4, 6. Hlasujte, prosím. Končím toto hlasovanie. Schválené. 3, 4, 7. Hlasujte, prosím. Koniec. Zamietnuté, ale EPP malo plus o jedného viac. Opravte to, prosím. Kompromis 36. Hlasujte, prosím. Koniec. schválené. Kompromis 37, hlasujte prosím. Koniec. Schválené. Tri, sedem, nula a tri, sedem, jedna. Hlasujte o oboch, prosím. Koniec. Zamietnuté. 3, 7, 2. Hlasujte, prosím. Close. Konec hlasovania zamietnuté. Tri, šesť, sedem, otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Schválené. 358. Otváram hlasovanie. Takže kolegovia, hlasovali sme o tom, ale nebolo to potrebné, takže 3, 4, 9 sme mali hlasovať, toto hlasovanie je zrušené. 3, 4, 9, o tom sme mali hlasovať, takže hlasujeme o 3, 4, 9, ospravedlňujem sa, moja chyba, 3, 4, 9, otváram hlasovanie. Tri, štyri, deväť. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 38. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 3, Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 3, 7, 4 a 5 sú identické, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 3, 7, 6. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 3, 7, 7. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 378 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 381 a 2 identické. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 383. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Tri osem štyri. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. 3, 8, 6 a 7 sú identické. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 388 otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 389 otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis 39. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. Kompromis 40. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. 396. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Tri deväť sedem, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 398, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 399. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 400. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 41. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 406. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 405. Otváram hlasovanie. Koniec. Schválené. 401 otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. 402 otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 404 otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. 407 a 8 identické. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 409. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Už sme takmer na konci 410. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 411. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. 412. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis 42, otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Schválené. 4.20, mm, otváram hlasovanie, koniec hlasovania. Prijaté. 4.21, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté 4 4, 2, 2, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté 4, 2, 3, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. 5, Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 426. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené 427. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. 4, 2, 8 a 9 sú identické. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 4, 3, 0. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. A teraz budeme hlasovať o pozmenenom texte. Záverečné hlasovanie tiež menovité. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Schválené 50 za 4 a proti 2 sa zdržali. Blahoželáme pani Gozenberg, našej spravodajkyni. Ďakujem za vašu trpezlivosť, kolegovia. Viem, že je to veľmi dlhé tá hlasovanie, je to únavné. Ďakujem vám za to prvé, pretože máme tu ešte jedno. Takže kolegovia, prosím, buďte disciplinovaní. Ešte tu máme jedno hlasovanie. Ospravedlňujem sa. A no, máme tu už také rýchle. Takže udržme si tú dynamiku. Poďme rýchlejšie. Takže teraz návrh uzne, e, nariadenia jednotného formátu rezidenčného povolenia pán Jala Haho a chce niekto niečo k tomu povedať nie, tak môžeme pristúpiť k, ne, e, k hlasovaniu o texte dohodnutom počas medziinstitučných rokov. Neotváram hlasovanie. GUE má o jeden hlas naviac. Dnes už každý má o jeden hlas naviac, takže GUE má teraz o jeden hlas naviac. Malin a teraz EKR má jeden hlas naviac. Ach. Ak eh, by jeden za EKR mohol vytiahnuť svoju hlasovaciu kartičku, takže mohli ukončiť hlasovanie. Je to možné? EKR o jeden naviac, eh, kým nevyťahnete kartu, nemôžeme ukončiť hlasovanie. Boli tam dva naviac. Dobre, hotovo. Ďakujem pekne. Dobre, koniec hlasovania. 52 za, 2 proti. Nikto sa nezdržal. Blahoželáme spravodajcovi Hala Aho.